Prvé hlasovanie. 14. schôdza e, dohovor o biologickej diverzity. Je tu veľa otázok na komisiu. Budeme hlasovať e, elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa tá istá téma, alebo ústna otázka e, na radu. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príjma sa. Teraz hlasujeme o všeobecnom rozpočte Európskej únie pre finančný rok 2019 všetky oddiely. Pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. 2. Za? Proti? Zdržal sa? Príjma sa. Pozmeňovací návrh 3. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Odmieta sa. Pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Proti? zdržal sa odmieta, e, zamietnuté 5 za, proti, zamietnutý 6, kto je za, proti, zdržal sa, príjma sa 7 za, proti, zdržal sa, zamieta sa 8 za, proti, to sa zdržal, príjma sa 9 za, proti, to sa zdržal, zamieta sa 10, kto je za, proti, to sa zdržal, príjma sa. 11 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 12 za, proti, to sa zdržal, príjma sa 14 za, proti, to sa zdržal, zamieta sa 15, to, 14, teraz 15 za, to je proti, kto sa zdržal, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 16, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. Pozmeňujúci návrh 17, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, príjma sa. 18 za, Proti? To sa zdržal. Preveríme 18. Otváram hlasovanie. And it's closed. Príjma sa. Konečné hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Príma sa. Teda 2019 rozpočtové postupy, pozmeňovacie návrhy. Čiže len posledné dve čísla. Začnem 52. A potom len posledné dve čísla, takže 69, kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 17 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 71, kto je za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 72 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 51 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 76 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 77 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 78 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 79 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 8 za, proti, príjma sa 81 za, proti, príjma sa 82 za, proti, príjma sa. 8, 92 za, proti, to sa zdržal, príjma sa. 52 za, proti, to sa zdržal, príjma sa. 73 za, proti, to sa zdržal, príjma sa. 53, to je za, proti, to sa zdržal, príjma sa. 75 za, proti, to sa zdržal, príjma sa. 54. to je za? Proti? Prím, zdržal sa? Príjma sa 50 za. Proti? Kto sa zdržal? Preveríme 50. Končím. Príjma sa. 55 za. Proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. 56 za. Proti? Kto sa zdržal? Príjma sa. 57 za, proti, príjm, sa, príjma sa. 58 za, proti, kto sa zdržal? Príjma sa. 59 za, proti, kto sa zdržal? Príjma sa. 60 za, proti, kto sa zdržal? Preveríme. Otváram hlasovanie. Končím zamieta sa. 86 za, proti, zadržal, príjma sa. 87 za, proti, zadržal, príjma sa. 88 za, proti, to sa zdržal, príjma sa. 89 za, proti, to sa zdržal, príjma sa. 90 za, proti, to sa zdržal, príjma sa. 92 za, proti, kto sa zdržal, príjma sa. 93 za, proti, kto sa zdržal? Príjma sa. 83 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 84 za, proti, zdržal sa, príjma sa. 85 za, proti, zdržali sa, príjma sa. 65 za, proti, zdržali sa, preveríme 65. Končím, príma sa. 61 za, proti, zdržali sa, zamieta sa 66 za, proti, zdržali sa, príma sa. 62 za, proti, zdržali sa, zamieta sa. 63 za, proti, zdržali sa, preveríme 63. Končím. Príma sa. 64 za, proti. Zdržali sa, príma sa 67 za, proti. Zdržali sa, príma sa 68 za, proti. Zdržali sa, príma sa. A to je všetko. Teraz eh, doplnenie legislatívy EÚ vzhľadom k odchodu Británie z EÚ, návrh stanoviska, pozmeňovacie návrhy, 4 zamietnuté, 5 za, proti, zdržal sa, 6 za, proti, preveríme. Príjma sa. 7. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. 1. Za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. 2. Za? Proti? Zdržal sa? Zamieta sa. 3. Za? Proti? Zamieta sa. Takže definitívne hlasovanie elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím a príjma sa. Takže tým sme sa dostali na záver zasadnutia s hlasovaním, časti schôdze s hlasovaním. Ďakujem veľmi pekne. advisors would like to... Poradcovia. Ďakujem. Takže ďalší bod nášho programu je transparentnosť a udržateľnosť. Hodnotenia rizika EÚ v potravinovom reťazci zvažujeme návrh správy a spravodajkyňou je pani Zomer. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Už vyše 5 rokov sme čakali na to, že komisia konečne sa vyjadri k tomu, či chce e, či považuje revíziu nariadenia o potravinách za potrebnú alebo nie, ale dlhú dobu nevidela komisia žiadnu potrebu konať, ako i sektor potravín, ktorý výborne vychádzal so súčasnou bázou a nevidel žiadnu potrebu. V novembri 2000 sa to ukázalo. Mali sme v DG Sante diskusiu za európskym strojom, e, z, za okrúhlym stolom, kde boli europoslanci a zastupcovia potravinového sektora a v konečnom dôsledku máme teraz na stole návrh Európskej komisie a rozhodujúce preto bola Európska iniciatíva pre zákaz glyfosátu, Komisia preto na základe úspechu tejto občianskej iniciatívy prišla k záveru, že je dôležité posilniť hodnotenie rizik. A potom v rýchlosti, ktorá nastala, tak je môj dojem, sa pripravil legislatívny návrh, ktorý ani neprešiel dostatočnou konzultačnou fázou a ani skutočným prehodnotením. A je zaujímavé, že ten návrh komisie tak rýchlo bol zverejnený po týchto rozhovoroch, že treba vychádzať z toho, že ešte pred touto konzultáciou bol viac menej hotový. Mimochodom, rada by som spomenula na okraj, že patrím k tým, ktorí výsledky občianskej iniciatívy proti glyfosátu vidia kriticky to, čo spôsobilo konanie komisie. A podľa mňa je zvláštne, keď z 1 miliónu podpisu 641 tisíc pochádza z jedne, 641 tisíc pochádza z jedného členského štátu. Preto si musíme položiť otázku, ako reprezentatívna je táto občianská iniciatíva pre celú Európsku úniu, ale to je len poznámka na okraj. Pre mňa nie je celkom pochopiteľné, že komisia len proti verejnej diskusii o schválení jednej, eh, jedného prostriedku eh, chce eh, takýmto spôsobom vplývať na celý sektor. Okrem toho návrh komisie má problémy, ktoré ukázal Refit, vôbec sa im nevenuje. To sa ukazuje napríklad pri rôznom zaobchádzaní s rôznymi potravinovými z rôznych členských štátoch. I kritické body, ktoré boli zverejnené v správy e, k tretiemu externému hodnoteniu EXA, ten návrh komisie len čiastočne sa ho dotýka, ako i ďalších, pretože komisia toto externé hodnotenie nevyčkala na toto hodnotenie prvnež vznikol tento návrh revízie na základe MOTA. Refit, refit nám musí stačiť Časový okamih návrhu komisie bol zvolený nešťastne podľa mňa. E, najmä to platí pre nás tu v Európskom parlamente. V reakcii na iniciatívu občanov proti glyfozátu sme mali osobitné zasadnutie výboru, kde sme mali ukázať konania e, aké treba urobiť. A tento výbor prebieha, ale komisia ignoruje tento proces demografické, demokratické výmeny názorov. A my teraz môžeme vlastne tento osobitný výbor úplne odstrániť, pretože v závere tohto osobitného výboru nebudú mať žiaden vplyv na výsledok. To je podľa mňa úplná hamba. A k tomu ešte čelíme v blízkosti európskym voľbám. To znamená, že Európsky parlament E, nebude mať čas na to, aby veľmi dôkladne sa venoval tomuto návrhu komisie a už vôbec nebude mať šancu získať expertnú expertízu zvonka. A keď zástupca komisie hovoria, že to vôbec nepotrebujete, že my sme to už urobili, tak potom si kladiem otázku, je to nevedomosť, neznalosti našich postupov, alebo je to spojené s nejakou aroganciou? Skutočne, mňou to otriaslo. A Rada ministrov bola po rovnako zaskočená ako my týmto návrhom komisie a podľa mňa je otázne, e, že spoločné zasadnutie rady je možné do novembra. Teraz nám vlastne zostávajú na informálny trialog len nejakých 5 týždňov nám zostáva, polovica decembra, potom je vianočná prestávka a potom začíname 2. januárový týždeň a do konca januára musíme byť hotoví s neformálnym trialogom. Musíme sa pripraviť na to, že najneskôr do marca budúceho roka musíme ísť do pléna s, so správou a Brexit máme pred sebou a dnes ešte nevieme, či v apríli vôbec budeme ešte môcť v pléne hlasovať. Dohoda v prvom čítaní s radou, a to je to, čo komisia sa snaží dosiahnuť, snaží nás tlačiť týmto smerom, to ja dodnes považujem za veľmi pochybné a veľmi otázne, ale možno, že tento časový tlak je zámerný a to, tento dojem e, mám z tejto celej situácie. Ale najväčší problém z môjho pohľadu je, že tento dokument je v, e, dostávame v období volebnej kampane a to myslím môže mať vplyv aj na obsah. Myslím, že viete, čo mám na mysli. Niekoľko kritických bodov, ktoré si uvádzam vo svojej správe. Chyba hodnotenie dopadov. Chýbanie takéhoto hodnotenia nás dopadov pri návrhu komisie, ktorý má tak rozsiahle zmeny, to je pre mňa nepochopiteľné. Je možné rôzne zvážiť rôzne možnosti a tento časový okamih má vplyv na konkurencieschopnosť európskych podnikov. To môže mať závažné dôsledky. I s ohľadom na dopad na rozpočet EFSA by bolo možné rôzne modely, zvážiť rôzne modely financovania je garantované už dlhé obdobie, že Európsky parlament a členské štáty pri plánovanom zvýšení sa rozpočtu budú zohrávať rolu a toto rozhodnutie sa príjme až oveľa neskôr. A my ešte budeme mať onedlho voľby, ktorých výsledok samozrejme nepoznáme v členských štátoch. Tiež neustále sa menia vlády a podľa mňa nie vždy k lepšiemu, takže to nebude vôbec jednoduché a komisia to mala zvážiť E, samozrejme chcem e, kritizovať teraz tie prednávrhnuté nové teda pravidlá pre transparentnosť. Je to tak, že je potrebné určité veci zlepšiť. Agentúra síce zverejnila mnohé informácie, ale nie je povinná toto zverejňovať. A e, tá námietka ide len k náradeniu 1029 a prispôsobenie na proaktívne transparentné pravidla iných by bolo teda zmysluplné. Návrh komisie však presahujú tento rámec, pre všetkým s pohľadom na zverejnenie návrhov eh, a eh, štúdie, o ktorú sa opierajú eh, sú tu návrhnuté poradenské rozhovory alebo návrhy, ktoré by sa mali zverejniť v dobe v dobe ich podania a to, exist, to je vlastne riziko pirátstva, tak ako to funguje inde na svete. Takže je dôležité, aby, sa, aby obyvateľia vedeli, čo sa v živote Európskej únie deje, pozrie, treba vedieť, aké inovácie e, boli, e, o akých inováciách sa má hlasovať, aké sa majú schvaľovať a v e, z týchto návrhov sa vlastne dá veľmi dobre zistiť, o aký produkt tu ide a v tých zverejneniach sú tam vlastne aj jednotlivé štúdie uvedené. To znamená, že je to pre súťaže v tretich krajinách eh, veľmi ľahké um, urobiť produktovú kópiu um, z tých podkladov, ktoré sú v EFSE a uh, dať ju na tretí trh. To znamená, že uh, v týchto krajinách sa dostane na trh predtým, ako sa vôbec v EU schváli a výrobca uh, a producent zostane sedieť na tých vysokých nákladoch na výskum a vývoj po dlhé roky. Takže čo sa týka transparentnosti a momentu zverejňovania, štúdiu, štúdií v rámci podávania návrhov na EU agentúre. Toto treba prispôsobiť, to znamená, že zverejniť až pri zverejňovaní eh, vedeckého stanoviska agentúry a tu by som chcela upozorniť takisto na to, že Európska agentúra pre liečiva EA eh, teraz zoznámila eh, svoj, svoje presťahovanie do Amsterdamu a že kým sa teda nepresťahuje, tak až do neurčit nie presne stanoveného času nebude zverejňovať nič. Ďalej mm, nerozumiem, prečo prísnejšie trans, pravidla transparentnosti e, majú platiť len pre vyhodnotenie rizika. Ja si myslím, že aspekty e, rizikovej komunikácie a rizikomanagementu by mali byť e, štrukturované transparentnejšie. Preto si myslím, že je potrebné zaviazať členské štáty, robiť protokol zo zasadnutia, a tieto by sa mali zverejňovať v príslušných výboroch predovšetkým um, rozhodovanie o geneticky zmenených um, látkach a organizmoch. Tu by malo byť členským štátom zrejme, že uh, by to malo byť motivované politicky a nie len obsahové. Ja si myslím, že uh, táto, uh, tento prístup, toto zverejňovanie by malo byť konečne zrealizované. Takisto, čo sa týka záujm, zastupovania záujmov, EFSA mm, rozhoduje o rôznych produktoch cez e, agrochemické substancie až e, po e, aditíva do potravín a preto musia byť do toho implementovaní aj zástupcovia jednotlivých sekcií a nie len zástupcovia z priemyslu, tak ako to uvádza komisia. Môže, možno byť, že komisia si to predstavuje tak, že priemysel sa musí dohodnúť, koho tam pošle na toto jedno miesto či z agrochemie alebo zo sektoru potravín napríklad, pretože oni majú rôzne aspekty, ktoré si sledujú. Takže ja si myslím, že pri najmenšom jeden zástupca viac by tam mal byť uvedený. Čo sa týka ďalších aspektov, tu komisia podľa nás prestrelila, pretože návrh, že každý členský štát musí uviezť 12 vedeckých expertov, myslím si, že pre malé členské štáty, um, ale nie len tieto, absolútne e, znamená príliš vysokú záťaž e, členské štáty by sa, mali, by sa mali dohodnúť, koho návrhnú a tak, aby sa pokryli všetky odborné oblasti. Toto e, by znamenalo obrovskú administratívnu záťaž a náklady, ktoré tiež by nemali byť v našom záujme. Okrem toho, výlučné vymenovanie expertov zo strany členských štátov. Samozrejme by znamenalo e, riziko politického, politického vplývania na výsledok a o toto takisto nemáme záujem. Okrem toho e, členské štáty môžu Ehm, by, ehm, malo by to byť formulované eh, viac menej tak, že členské štáty majú vymenovať expertov, ale nie sú povinné. A takto by to malo byť pre, eh, pre EFSU um, zrejme. Čo sa týka z takých záverečných poznámok, ja som do tejto správy eh, vniesla 63 pozmeňovacích návrhov a do 11. septembra um, myslím si, že budú ďalšie pozmeňovacie návrhy, ale do tohto čítania bolo, bol ten časový škrát poznatky a ja očakávam od ostatných kolegov, že takisto vniesú a, vniesú ďalšie pozmeňovacie návrhy. Mm, v každom prípade vidíme, že predstavy našej politickej skupiny nejdu vždy vždy tým istým smerom, ale kam by sme <laughs> dospeli, keby tomu tak bolo. Všakže. Takže považujem za veľmi zaujímavé, že Júria a Agri e, podali takmer identické pozorovacie návrhy ale žiadna z týchto e, správ neobsahuje nejaké odôvodnenie e, takýchto pozmeňovacích návrhov, takže pre mňa je to niekedy veľmi ťažké um, nejakým spôsobom postihnúť tú intenciu tých pozmeňovacích návrhov, takže tu by som e, poprosila tieňových spravodajcov, aby mi to ešte dodali. V každom prípade um, mierka teda zverejňovanie, zverejňovanie ako mierka e, podielania sa verejnosti na našej činnosti. Tu by som si dovolila orientovať na komisiu jednu otázku. Ako to vidí komisia po právnej stránke? Myslím si, že práve táto právna stránka celej veci je pre nás ťažká a E, týka sa to teda len e, oblasti životného prostredia a e, geneticky pozmenených organizmov a nie celých komplexných systémov. Poprosím ešte mojich koleg- moje kolegyne a kolegov, poprosím vás skutočne, prosím, prosím, koncentrujte sa vo svojich pozmeňovacích návrhoch na to podstatné, na podstatu veci, obmedzme sa trochu. V každom prípade musím povedať, že také rozsiahlejšie pozmeňovacie návrhy týkajúce sa priamo smernice o e, potravinách, tieto nebude môcť e, do tohto zapracovať aj z časových dôvodov. E, Európsky parlament sa snaží samozrejme ďalšie, podať ďalšie a presadiť ďalšie pozmeňovacie návrhy nad rámec toho návrhu komisie a je možno, možno je to tak, že e, tu stroskotáme. Takže je tu 8 právnych aktov, ktoré by sa mali uspôsobiť, e, prispôsobiť na nové pravidla transparentnosti. Samozrejme je to veľmi Mm, veľmi mm, zaujímavé pre nás tam strčiť svoje pršteky, ale v každom prípade e, si musíme byť vedomí toho, že máme isté hranice, isté limity a e, zdržte sa, pani, vážení kolegovia, práve tohto. Nie je to v záujme našich e, občanov a občianok a bolo by to najhorším signálom, ktorý by sme vyslali pred európskymi voľbami aký by sme si vedeli predstaviť. Takže keby sme e, stroskotali a keby sme celú túto agendu nechali stroskotať v ďalšom legislatívnom období by, e, a myslieť si, že v ďalšom legislatívnom období príde okamžite na stôl nový návrh komisie, na to môžeme rovno zabudnúť. Chceme urobiť z toho stávajúceho návrhu to najlepšie, čo môžeme. Chceme viac transparentnosti, ale v rozumnom rámci. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Teraz eh, tieňový správodajcovi, nech sa páči. Ehm, poprosím vás, aby ste boli struční, pretože mám skutočne dlhý zoznam rečníkov. Pán Poeč. Áno, predovšetkým mi dovolte poďakovať pani spravodajkyni za odvedenú prácu a e, bolo, niektoré závery boli mňa trochu prekvapivé, ale v podstate s tým súhlasím mm, takmer so všetkým teda. E, čo e, je kritika, čo sa týka kritiky komisie, mňa pobudzuje, že komisia v tomto prípade, a teraz budem trochu tvrdší ako pani spravodajkňa, urobila zo zverejnenia a konzultácie komédiu, z nášho výboru urobila Eh, cirkus a z nás tak trochu hlupákov, pretože máme skutočne málo času na to, aby sme upravili všetky tie chyby, ktoré sa v tom návrhu nachádzajú. Trochu mi to pripomína situáciu, v ktorej sme sa nachádzali s pani spravodajkyňou v, v obratených úlohách v 2014, keď sme hovorili o legislatíve pôvodných druhov pani správodajkyňa eh, zaviedla niektoré návrhy, napríklad ako sankcie pre tých, ktorí chcú zatajovať plánované štúdie, spôsob nominácie vedeckých panelov na zabezpečenie vyššej miery nezávislosti a jednoznačné názory, takisto ktoré sa týkajú eh, vyššej miery transparentnosti rozhodnutia v oblasti riadenia rizik eh, a takisto zverejňovanie zápisníc a protokolov z hlasovania. Toto všetko sú veci, ktoré jednoznačne eh, môžem zdieľať a súhlasím s nimi. Komisia hovorila, eh, že vo svojom návrhu eh, zabezpečí vyššiu mieru transparentnosti rizik v potrebnom reťazci, ale pochybujem osobne o tom, že cesta, ktorou sa komisia uberá, je na prospech celej veci. Nie je mi totiž to vôbec jasné, aká je výhoda nahradi, nahradzovania existujúcich informácií zo sektorovej legislatívy, ktoré nemôžu byť skrývané pred verejnosťou so zoznamom tzv. potenciálne dôverných informácií bez dostatočného poistenia, ktoré by zabezpečili utajenie práve pri prevažujúcom verejnom záujme a takisto tie diskusie o tom, a to už vidím teraz, čo je to ten prevažajúci verejný záujem, či ten záujem skutočne existuje a či, je, či sú tie informácie potenciálne dôverné v rámci tohto zoznamu a podobne. Medzi tzv. potenciálne dôverné informácie zahrania komisia. Podľa mňa niektoré informácie, ktoré sú skutočne relevantné práve pre vyhodnotenie rizika a pre ohrozenia verejného zdravia, a to sú špecifické informácie o, o celom zložení prípravkov napríklad na ochranu rastlín. Nie je predsa možné, aby legislatíva, ktorá má priniesť viac transparentnosti, znamenala krok naspäť. To znamená, že niektoré z tých zoznamov budeme musieť podľa môjho názoru od, e, zrevidovať a niektoré informácie z nich odstrániť. Tak ako povedala pani pravodajkynia, my budeme musieť e, hmm, musieť zvážiť tú cestu, ktorú e, komisia pred, e, nám e, tak povediať na, na drželku načetla. Um, ehm, budeme musieť uh, veľmi precízne uh, pripraviť uh, tento tzv. horizontálny zoznam informácií, a ktorých zverejnenie e, vo veľkej miere a významne poškodilo obchodné záujmy. záujmy. Samozrejme, ten zoznam má byť vyčerpajúci a preto budú okolo toho nekonečné diskusie a výsledkom bude samozrejme nižšia miera transparentnosti, ako tomu bolo doteraz. Návrh komisie je tiež um, um, potrebné pozmeniť tak, ako povedala pani strávodajkňa, ako aby sa ten aktívny, um, aby sa to aktívne zverejňovanie neohrozilo, aby sa aktívnym zverejňovaním pardon, neohrozilo, uh, neohrozila šanca prístupu európskych občanov uh, k informáciách, ale aby zároveň neblokovala snahu o uh, investícia a aby neznižovala konkurencie schopnosť jednotlivých producentov. To, na tomto jednoducho budeme musieť popracovať a nebude to jednoducho, jednoduché. Za nešťastné považujem takisto formuláciu odseku 27, v zmysle ktorého príslušné práva verejnosti na transparentnosť procesu hodnotenia a rizik nie je zvážená oproti uh, Eh, oproti eh, právu na informáciu z nariadenia 178 z roku 2002. Myslím, myslím si, že eh, tu budeme musieť takisto popracovať na tom, aby neboli poškodzované neboli poškodzované práva občanov na informovanosť z príslušných nariadení a aby to odpovedalo e, Európskej zmluve. Je tu jednoznačne vidieť, ako komisia celý tento návrh pripravovala a že ho šila horúcou ihlou e, nemožnosť opätovného použitia zverejnených informácií bez súhlasu priemyslu. Myslím si, že o tom budeme musieť diskutovať, lebo podľa môjho názoru by to ohrozilo možnosť kontroly e, nezávislými výskumnými pracovníkmi. Bolo by mm, zrejme lepšie prijať riešenie také, aké používa Európska medicínska agentúra, a, ktorá e, chráni svoje zdrojové dáta pred použitím tretími osoby. To znamená, že každý, kto by e, mal náhľad do týchto dát, e, sa musí zaviazať, zaviazať a podpísať, že ich neposkytne tretím osobám a nebude ich používať v prospech tretích osôb. Takže Dobre, um, niektoré veci by som nekritizovala, pretože um, môžeme, tieto štúdie by mohli vyriešiť, um, by mohli vyriešiť niektoré nedostatky do návrhu komisie, ale nemôžu byť používané miesto, uh, miesto uh, iných argumentov a nemôžu uh, priemyslu poslúžiť na to, aby hrali na čas a aby si kupovali nejaké výsledky. A ešte by som chcela položiť komisie otázku, ako súčasňujú zohľadňuje, v súčasnosti zohľadňuje medzery, na ktoré EFSA upozorňuje, e, kde dnes je možné, že sú na trhu látky aj napriem, napriek tomu, že chýbajú údaje, e, v rámci ktorých by sa mohli posúdiť ich určité vlastnosti a dopady. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. No už, e, to znamená, že štúdie pre niektoré elementy by sa mali zverejniť. Nuž, no takto sa dá teda, e, teda e, postaviť k tomu, e, k tejto téme a aj keď ste s nimi spravodajca, poprosím, nepresiahnuť tých 5 minút. Nech sa páči. Ďalší. Áno, srdečná vďaka pani spravodajkyni za jej správu, za túto rozsiahlu správu. Ja si myslím, že sme povinní robiť politiku pre spotrebiteľa a musí to byť priateľské k spotrebiteľovi a musí to byť kontrolovateľné. Takže v tomto zmysle by to malo byť tak, že multinárodné koncerny nebudú môcť chýbajúcou transparentnosťou e, stiažovať kontroly, e, kontroly, ktoré ten spotrebiteľ samotný vôbec nevie postihnúť a nevie v podstate ani príslušne reagovať pretože e, niektoré e, údaje chýbajú. Čo sa týka FC, vieme, že je to obrovské množstvo podkladov, ktoré sa musia preveriť a e, je tu, a robila sa tu skutočne rozsiahla kontrola, ale napriek tomu ten čas bol skutočne veľmi krátky a mali, eh, a tak, aby sme dostali tej potrebe, ktorá tu prevládala. Čo sa týka ochrany eh, potravín, tu musíme robiť skutočne konzekventnú politiku. To môžem len podporiť eh, to, čo bolo povedané, že by sa tu umožnila lepšia politika tak, aby nielen zo strany komisie, ale aj zo strany koncernov sa a poskytovali lepšie podklady, tak aby sa tá kontrola zverejnenia umožnila. Ďakujem pekne. Michael, ďakujem veľmi pekne. Teraz pán Hausling. Áno, my teraz hovoríme o predlohe komisie, ktorá bola pre nás na začiatku, to musím povedať veľmi priamo, ehm, radostná, tak povediac, keď sme si to prečítali, viac transparentnosti, no výborne, a potom celé e, to bolo pod tých, eh, po, eh, po tej kauze s ifozatom aj nutne potrebné a tak ako sa aj povedalo, no už vtedy sme si mysleli, že eh, sa jednoznačne vyslal signál, že takto to nejde ďalej, ale boli sme samozrejme veľmi, veľmi sklamaní, že to nejde tak, ako sme si predstavili. Keď si pozrieme toľké poznámky počiarov a množstvo, množstvo odvolávok, hneď sme boli, e, hneď sme boli na váškach, či je to skutočný pokrok zo strany komisia, alebo či je to v reálny krok späť. Musíme to ešte vyhodnotiť. A e, je nám skutočne ľúto, že sme si museli povedať, že skutočne sme boli e, postavení pod časový tlak, taký značný časový tlak, prečo komisia nezačala skôr, prečo to musíme teraz zrealizovať takto rýchlo. Ja som Mm, tak ako aj predtým toho názoru, že mali by sme to, po, sa pokúsiť o to, presadiť to v, tejto, v tomto legislatívnom období, ale samozrejme e, ideme e, ide nám o to, že nechceme mať, e, chceme mať pardon, viac transparentnosti, tak aby obchodné, obchodné záujmy a obchodné tajomstvá nestali nad záujmom verejnosti, ale komisia je voči tomuto trochu kritická. Samozrejme, čo sa týka napríklad automatického zverejňovania dát, tu je potrebný e, formát a zverejňovanie surových dát pred zverejnením. Toto si vyžaduje eh, také extra stanoviská. princí, principiálne je to dobré, ale myslíme si, myslíme si keď sa keď si presne pozriete celý tento text, tak to utajovanie vlastne sa zvyšuje miesto toho, aby sa znížila jeho miera a, eh, a že sa nedostáva tým eh, platnosti tým záverom, ktoré komisia vyhlásila a musíme tu byť skutočne opatrní a musíme byť skeptickí. Takže v rámci komis- návrhu komisie by sa mali zmeniť následujúce body. To znamená, že um, informácie, status informácie, ktoré sa majú zverejňovať, by mal byť dodržaný na, a nie tak, ako uh, navrhuje komisia, že by sa mal zverejniť zoznam informácií, ktoré majú byť utajené. A samozrejme, uh, veľký otáznik je, kto to vyhodnotí, že tieto informácie majú byť utajené. Ďalšia vec, že informácie majú byť prístupné Nuž, tu je potrebné vypracovať určité výnimky, ale aj ich zverejnenie musí byť možné. A potom doplnenie do odseku, čo sa týka čo sa týka e, utajovania v zmysle e, paragrafu 49 nariadenia tomuto, e, musí to byť v súlade práve s týmto, s týmto odsekom. Takže je tu istá obava, že v podstate sa e, skráti to právo občanov na prístup k dokumentom namiesto toho, toho aby sa zvýšilo. Mm, možno niektorí to budú vidieť trochu inak, ale e, keď si zoberieme e, EFSU, čo sa týka tých zástupcov priemyslu, tu by som si urobil, urobil otáznik, prečo do management boardu nepošleme zástupcov parlamentu, napríklad dvoch treba nielen jedného. Takže tu e, sa musí parlament za to aj zasadiť a potom takisto zastupovanie e, európskych členských štátov e, v vedeckých grémiách. Tu by som chcel povedať, že členské štáty môžu nominovať expertov. My by sme chceli chceli teda, aby sa to konalo verejným, verejným vypísaním, verejným obstarávaním plus nomináciou a otázka, či v rámci ďalších eh, konzultácií budeme môcť vyjasniť všetky tieto body. Tu to eh, bude závisieť od toho, či eh, sa s komisiou dohodneme, či dospieme k, ku konsenzu. A mm, v mnohých prípadoch, v mnohých aspektov sme na jednej línii a bolo by dobré, že keď budeme hovoriť o tom s komisiou, keď nám komisia vysvetlí ďalšie nejasnosti, aj právne nejasnosti v ďalšom postupe, inak budeme mať skutočný, skutočný problém presadiť to ešte ešte v tomto legislatívnom období. A je to, je to skutočne na, a musíme si položiť otázku, či to je skutočne návrh, ktorý nás posunie dopredu, viac transparentnosti, pra, viac e, otvorenosti voči verejnosti, alebo či je to len vyššia miera ochrany práve súkromných záujmov a záujmov priemyslu. Ďakujem pekne. Pani Majzekamp. Ďakujem, pani predsednička. Podľa vysvetľujúceho memoranda komisia chce, aby hodnotenie rizik a celý proces bol transparentnejší. Je to e, nelahká záležitosť, ale keď sa na to pozriete zbližšia na obsah správy, tak e, ak to ostane v nezmenenom znení, tak navrhované nové pravidlá by mohli dokonca znížiť transparentnosť v porovnaní so súčasnosťou. Uvediem niekoľko príkladov. Väčšinou unijných aktov, ktoré sa majú nahradiť, obsahujú zoznam informácií, ktoré by sa nemali považovať za dôverné. A teraz sa tento zoznam má nahradiť iným a tie by boli e, považované za dôverné, ak by sa e, zistilo, že by to mohlo poškodiť obchodným záujmom. Takže ak chceme zlepšiť transparentnosť, tak prečo sa rušia existujúce zoznamy informácií, ktoré sa nemajú považovať za dôverné? Súhlasíte s tým, že e, Skôr naopak zachovať tie zoznamy by zvýšilo transparentnosť a nové ustanovenie, zverejňovanie vedeckých údajov a štúdií, čo sa týka povolovaní. To by nemalo nejako ohrozovať existujúce práva duševného vlastníctva. Prečo Európska komisia s článkom 38 zavádza nový dôvod na odmietnutie zverejnenia informácií verejnosti na základe s odvolávkou sa na práva duševného vlastníctva. Nepoviem skoro niečo o Aarhuskom dohovore, o tom hovorili predrečníci, ale otázka na komisiu, ak chcete zvýšiť transparentnosť, prečo ste potom zahrnuli 36a úvodné ustanovenie, čiže sa spochybňuje právo prístupu k dokumentom. Tento návrh sa odvoláva na proaktívne zverejňovanie informácií, takže by sa to nejako nemalo obmedzovať to právo prístupu k dokumentom. A ešte posledný bod. Návrh správy pani Somer. Je tam veľa dobrého, ale to kľúčové podľa mňa je to, že celý tento návrh správy chce zverejňovať eh, takéto vedecké informácie a štúdie, až keď by nejaký úrad zverejnil svoju správu. To sa mi nepáči. E, nezávislí vedci by mali čakať až na chvíľu, kedy sa vypracuje a zverejní stanovisko EFSI. Ja si myslím, že musí byť možnosť nezávislej vedeckej kontroly dohľadu pred ešte zverejnením zo strany EFSI. Takže toľko z mojej strany Dúfam, že komisia odpovie. Ďaká, pán Pedičiny. Ďakujem pekne, pani predsednička. Aj my sme radi, že tento návrh, ktorý bol predmetom mnohých diskusí, namietalo sa proti e, obnoveniu povolenia glyfozátu aj iných pesticídov a e, potravinových prídavných látok. Preto nás teší e, reforma celoeurópska pri hodnotení rizik. Je to obzvlášť háklivá otázka. Naozaj Európania volajú po väčšej transparentnosti, takže naozaj nemôžeme nakoniec navrhnúť niečo e, na skôr smiešne. Výsledok musí byť konkrétny a odzrkadlovať očakávania, a, tak aby sme to nemuseli o pár rokov celé prekopať. Ja som teda e, zvedavý, e, čo sa skutočne bude zverejňovať. Dotknuté odvetvie si myslíš, že všetko môže byť dôverné pri používaní údajov, tak ako povedali predrečníci, ak naozaj ide o to zvýšiť transparentnosť, tak potom mm, si treba uvedomiť, že v súčasnosti sa robí opak. Potom úloha FC. E, ide o to vymenovať výkonného riaditeľa, členov vedeckého výboru, ale nehovorím len o expertoch, o expertnom výbore. Ja sa pýtam, ako toto nemá mať žiaden dopad na nezávislosť práce vedcov. Naviac, počet členov sa má zvýšiť na základe tohto návrhu. Každá členská krajina by tam mala mať svojho zástupcu plus zástupca komisie. Ja súhlasím e, s kolegyňou z rádou zelených. Minimálne dvaja zástupcovia parlamentu by tam potom mali byť. A my musíme vedieť, aké sú postoje členských krajín o ktorých sa bude rozhodovať za zatvorenými dverami. Je to obzvlášť dôležité pre Európanov. A ešte niečo k rozpočtu FC. Všetci si uvedomujeme, že je potrebné zvýšiť transparentnosť, zlepšiť e, hodnotenie rizik, čo znamená, že treba upraviť aj rozpočet EFSI, pretože inak to, e, to ostane iba v úrovni snov. Teraz môžu sa prihlásiť aj ostatní, aj skôr pani Ajuso. No Ďakujem pekne, pani predsednička. Zdá sa, že nemám veľa času, ale budem stručná. V prvom rade chcem pani Zomer poblahoželať a povedať, že v mnohých veciach súhlasím s ním. S ňou. A niekoľko všeobecných pripomínok k tomu. Je jasné, že komisia chce, chce zanechať dedičstvo touto iniciatívou, ale iniciatíva, e, keby bola komplexnejšia e, reforma, tak by to bolo podstatnejšie, ambicionejšie. Nejde tu, je jasné, že táto téma si zaslúhuje podrobnú analýzu. E, potreba, máme tu potrebu potrebu bezpečnosti potravín, ktorá je určite na stole. No možno, že reforma by bola vhodnejšia, A toto, tu hovoríme len o revízii. Nehovoríme o skutočnej reforme. A to e, je spojené s veľkou politickou naliehavosťou a veľmi nabitým časovým plánom a to nie je dobre. Keď sa pozrieme na e, občianskú iniciatívu týkajúcu sa glyf, glyfozádu, glyf, vozatu. Hm, vidíme, akým spôsobom občania reagujú. Je, v tejto forme je to iba preskúmanie nových právnych textov, nejedná sa o skutočnú reformu a to je veľmi veľká škoda. Základné ciele môžeme zdieľať, vyjasnenie pravidiel, transparentnosť, posilnenie eh, komunikácie, toto všetko sú veci, ktoré sú v poriadku, ktoré zdieľame, ale eh, za tým všetkým máme otázku glyfosátu a Monsanto. A preto je dôležité, aby všetky členské štáty mohli fungovať a bola zabezpečená lepšia koordinácia medzi nimi, aby e, sme mali spoločnú dobrú komunikačnú stratégiu. Nebudem teraz hovoriť o podrobnostiach a jednotlivých článkoch, ale v každom prípade chcem pani Zomer podporiť a povedať, že je dobré, že e, priemysel, mimovládna organizácia, všetky tieto e, združenia sú súčasťou tejto e, konzultácie a potrebujeme tu tiež zástupcov distribučných spoločností, ktoré sú dôležitou súčasťou tohto reťazca a musia byť súčasťou tohto procesu. V každom prípade experti z jednotlivých členských štátov, ktorí sa k tomu vyjadrili, myslím, že je dôležité, aby sme to nemali... Vyzerá, že zatiaľ je to len nejaký čisto technokratický mechanizmus. Chcem povedať, že sú tu pozitívne veci, ale myslím, že to nie je skutočná reforma, je to len, jedna, je to len revízia. Zaostávame za očakávaniami. V rámci legislatívneho projektu by bolo možné zahrnúť do toho i nové témy, ktoré tam nie sú a najmä téma komunikácie musí byť roz, šírená a rozpracovaná podrobne, podrobnejšie vzhľadom k občanom, spotrebiteľom, aby ich záujmy boli rešpektované. A téma zdravia musí byť tiež rozpracovaná podrobnejšie. A to by bol krok, ktorý je skutočne potrebný, ako i riešenie tzv. fake news všetko vo vzťahu k spotrebiteľom. Ja chápem, že času máme málo a bolo by treba prepracovať tento kalendár a vzhľadom k tomuto, i keď vzhľadom k tomuto časovému tlaku nie je možné sa nechať takýmto spôsobom tlačiť. Podľa mňa je lepšie nemať žiaden návrh, ako mať zlý návrh. Ďakujem. Uh... Ďakujem. Pán Omarži. Vážená pani predsednička, ďakujem za slovo. My si myslíme, že e, povolovacie postupy pri GMO e, a hlavne e, pesticídov a glyfozátu, to sú proste škandály, ktoré sa týkajú zdravia. Okrem toho, ale je to aj demokratický škandál a predtým stojíme aj teraz. Takže je tu historická tendencia Európskej komisie pohrdať Európskym parlamentom. Ale keď vás niekto e, nerešpektuje, keď to neviete dosiahnuť, tak potom vám i pohrdajú. A náš Európsky parlament má tendenciu sa správať e, smiešne. Predsa len ide o situáciu, kedy sme sa rozhodli keď teda prepukol škandál s glyfosádom, že e, vytvoríme výbor pre pesticídy. Ja som e, jej členom. Intenzívne pracujeme. Ide nám o vyššiu transparentnosť, o menšie utajovanie, o to, aké, ako bude možné prelomiť e, vzťahy medzi Európskou komisiou a lobbystami a naozaj veľmi seriózne pracujeme na eh, pesticídoch a teraz nám komisia chce eh, odpiliť konár, na ktorom sedíme eh, a ten návrh je mimoriadne kritizovateľný, takže nemáme na výber. Aspoň to poviem po obede, aj na výbore pre pesticídy. Treba odvolať túto komisiu alebo naozaj výrazne pozmeniť návrh komisie na tomto výbore. Sú len tieto dve možnosti, nedá sa takto pokračovať. Ak takto budeme pokračovať, tak e, dáte za pravdu, a podľa mňa majú pravdu, e, ktorí hovoria, že Európska komisia pohrda našim parlamentom. Takže keď sa pozriete na tento návrh, tak vidíte, že pod e, zámienkou zvyšovať transparentnosť, ide o presný opak, ju znížiť, e, ešte viac utajovať. <clears throat> Je tu otázka zásadná. E, nezávislosti európskych inštitúcií, to sa nejako nerieši. Dúfam teda, že som sa vyjadril jasne. Ešte jedna vec. <clears throat> Hovorím to vždy, zopakujem to. Dejiny ukážu, že Ehm, napríklad e, glyfozát, ale aj iné pesticídy. To sa naozaj ukáže ako najväčší zdravotný škandál v Európe a my sme dnes poslancami Európskeho parlamentu a máme zodpovednosť, dokonca povinnosť povedať občanom, že nie sú chránení. Že e, je tu veľký vplyv lobby, až súčinnosť. Ak máme mať nejakú kontrolnú funkciu ako Európsky parlament, tak musíme mať jednoznačné postoje a najskôr musíme obhájiť, presadiť demokraciu, pretože toto je naozaj demokratická fraška. Pán Lavia. Ďakujem, pani predsednička. V prvom rade sa chcem poďakovať našej spravodajkyni za odvedenú prácu. Stotožňujem sa s jej obavami, hlavne čo sa týka tých e, naozaj e, kratučkých lehôd, ktoré nanútila komisia na uzavretie tohto spisu. Návrh podľa mňa komisie je veľkým e, zlepšením v porovnaní s tým, čo navrhli na začiatku dve pripomienky spravovanie informácií tých e, vyhranených alebo dôverných. Ak ide o to zvýšiť transparentnosť, tak e, netreba ani ohrozovať e, konkurencieschopnosť nášho systému a zverejňovať priveľa informácií, pretože potom by podniky stiahli úplne všetky informácie, aby mali úplnú kontrolu. A ešte jednu vec chcem zdôrazniť vo vzťahu s EFSO a komisiou tieto postoje neumožnia zvýšiť transparentnosť, to je úplne jasné. Príklad. Zoberme si nejakú látku a nedávne stanovisko o ehm, derivátoch, ktoré sa 10 ročia počívali v používali v potravinách. Neboli s tým spojené žiadne ťažkosti a je tu nedávne vedecké stanovisko EFSI a zrazu sa hovorí o bezpečnostných problémoch. Stanovisko bolo postupené úradom členských krajín. Ja nechcem spochybňovať e, kompetentnosť EFSI, ale ak prírodná látka sa nedá zreprodukovať a pritom testy sa robia na e, syntet syntetickej látke, ale predsa len sú tam rozdiely na molekulárnej úrovni, tak je jasné, že výsledok hodnotenia nie je v záujme e, občanov, neochraňuje ich. Žiaľ, EFSA sa rozhodla e, neochraňovať občanov, pretože analyzovala látky, ktoré majú mm, rovnakú štruktúru, ale nie sú prírodné, ale syntetické. Takto chceme chrániť európskych občanov? Takto chceme e, zvyšovať transparentnosť na solidnom vedeckom základe, alebo jednoducho e, sa vysporiadame s takýmito chybami. Takže prečo, preto očakávam konkrétne odpovede od FC a komisie. Musíme tvrdiť niečo, čo je pravda a čo je presné, pretože inak z trhu zmiznú niektoré látky a uh, lebo inak EFSA bude iba v službách trhu. Pane Rivasi, ďakujem. Niektorí kolegovia hovorili, že e, v hre je veľa, pretože ide o výsledok e, tohto návrhu aj pred európskymi voľbami. Európsky občania ale chcú aby ich zdravie bolo chránené. A potraviny mm, sú kľúčové. Vidíme, že komisia mm, sa snaží zvýšiť transparentnosť, aspoň to tvrdia. Ale keď v návrhu ale aj v návrhu správy. Pani Zomer, vidím niečo, čo je skôr e, krokom vzad. Tri príklady. Napríklad, keď navrhujete, aby sa zverejňovali po e, zverejnení vedeckého stanoviska EFSI, ale teda až po, ale nie pred. Ale pritom ide o prístup k informáciám ešte pred zverejnením stanoviska EFSI. <clears throat> Potom e, Druhý príklad. Predtým členské krajiny mali prístup k dôverným informáciám a vy chcete zabrániť EFSA, aby mohla zverejňovať eh, dôverné informácie tak komi- eh, eh, ako aj členským krajinám pri glyfozáte boli vyžiadané doplnkové štúdie a vy hovoríte, že o to môže žiadať iba EFSA, nie? Aj komisia, aj členské krajiny musia mať takúto možnosť, aj Európsky parlament, aby sa mohli obrátiť e, na EFSU so žiadosťou o doplnkové štúdie. Takže vy obmedzujete prístup k informáciám, a keď hovoríte o dôverných informáciách, ale o čom hovoríte? keď žiadate prístup k štúdiám o dopade na zdravie a životné prostredie. Prosím vás, v čom sú dôverné? Jak to môže byť obchodné tajomstvo? Ehm, nerozumiete, že s vami manipulujú, keď nám EFSA nám nedala tých 74 štúdií, čo sa týka vyhodnotenia glyfozátu a ehm, VHO ich e, zverejnilo. vytvrdíte, ehm, vy tvrdíte, že to je obchodné tajomstvo. Keď som sa Echa pýtala na to, prečo je to dôverné, oni povedali, že nejako to nie je dôverné, len sa boja právnych krokov zo strany priemyslu, takže ne, povedzme to rovno a nezávislosť. My sme za <clears throat> za nezávislosť expertov a to je toto isté. Musíme naozaj odlišiť tých ľudí, ktorí hodnotia rizika a tí, ktorí ich spravujú, keď EFSA chce radiť e, výrobcom v poriadku, ale to nemôžu byť tí istí ľudia, ktorí hodnotia rizika, keď sa hovorí o zvýšení rozpočty EFSI. Ja som za ale potrebujeme nejaké dôkazy, aby bolo jasné, že experti sú nezávislí, aby sme si boli istí, že nám dáte všetky údaje a nebudete sa skrývať za eh, eh, obhajovanie dôverných informácií výrobcov, ako môžem potom veriť EFSE, keď nedostanem eh, tie, tie pôvodné E, údaje. Musíme sa posunúť vpred a preto musíme všetko vyložiť na stôl a občanom ukázať, že ako Európsky parlament sme e, naozaj náročný v oblasti transparentnosti. Pani Zomer, vy ste povedali, že musia byť sprístupnené zápisnice a taktiež vedieť, kto ako hlasoval. Áno, v poriadku, ideme tým smerom, ale treba tam ešte mnohé vylepšiť. Naozaj častokrát ide o krok zad v oblasti transparentnosti a varujem vás, čím viac hovoríme o vyššej transparentnosti, tak e, vlastne sa robí presný opak. Musíme e, konať v záujme našich voličov. Pani Kalembach. Ähm, Srdečná vďaka, dve pripomienky ako povedal už náš e, spravodajca na základe našej pozícii. Najprv osobná pripomienka, pokiaľ je o Európsku občianskú iniciatívu. Podľa mňa je to trošku pochybné z demokraticko-politického hľadiska, pokiaľ význam tejto občianskej iniciatíve spochybňujete len preto, že bolo veľa podporovateľov z jedného členského štátu. My v roku 2010 sme veľkou väčšinou, vyše 600 E, poslancov e, odsúhlasili, ako majú vyzerať tieto občianske iniciatívy a možno keď tento výsledok sa vám až tak e, nepáči, takto ho znehodnocovať, to skutočne treba akceptovať výsledok tejto iniciatívy. Aj keď z jednej krajiny je tam viac alebo menej občanov, my nemôžeme takýmto spôsobom to hodnotiť. A ďalšie dva body. Plne vám dávam za pravdu, že v priemysle existujú rôzne stanoviska, rovnako i v parlamente sú rôzne stanoviska, čiže rôzne názory a v mojom návrhu, ktorý za Agri, ako spravodajkynia za Agri som predložila, vidíme potrebu tu v prvom rade z parlamentu dvoch, máte v narade dvoch členov e, a potom tiež si myslím, že by sme mali navýšiť zo 4, 5, na 4-5 členov, ale tu nevidím potrebu, aby z oblasti priemyslu skôr zdravotnej politiky aby sme eh, tento sektor tiež eh, podporili. A druhý bod, ktorý tiež bol už naznačený, verification studies, takzvané verifikačné štúdie na článok 32e. Tak ako sú dnes v návrhu, to znamená jednoducho prenesenie zodpovednosti a nákladov od žiadateľa na povedzme in európskeho daňového poplatníka, pretože pokiaľ má ísť o verification, o otázky verifikácie a rozhodnutia a potom komisia tieto štúdie, ktoré môžu byť rozsiahlejšie, keď ich zadáva, tak vychádzam z toho, že sa, majú, sa platia z rozpočtu EÚ. To minimálne nie je úplne jasné v tomto návrhu, kto prevezme náklady na tieto štúdie. To znamená, v predloženej podobe som skôr za to, aby sme odstránili tento článok a tu možno nám komisia, alebo tento odsek, možno komisia nám môže dať podrobnejšie informácie alebo jasnejšie povedať, pokiaľ ide o rozsah týchto štúdí, kto vlastne má znášať náklady na tieto štúdie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Spomedzi poslancov? Pokiaľ nie, Pán Úl, nech sa páči. Čiže najprv vy a potom komisia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Z pohľadu EFSA. Návrh komisie podporuje do veľkej miery našu iniciatívu smerom k otvorenej EFSE, to, čo presadzujeme už od roku 2014, preto sme veľmi vďační a a podporujeme návrh komisie, pretože z nášho pohľadu je to veľký krok. Bol by to veľký krok smerom vpred vzhľadom k transparentnosti, pretože EFSA by mala právo i povinnosť zverejňovať hrub údaje vo veľmi rozsiahlom formáte. Čiže EFSA bude mať právo a povinnosť, ako i finančné prostriedky na to, aby mohla implementovať nástroje a štruktúry, aby proaktívne zverejňovala dáta zo štúdií v istom čase, o ktorom sa diskusie, to som pochopil, ale to už nie je na nás. A tým by sme išli podľa nášho prískumu, pri, prístupu veda musí byť kontrolovaná, veda musí byť preskúmaná a to umožní nezávislým akademickým vedcom, aby využili tieto štúdie, aby si urobili svoje vlastné výpočty, aby urobili svoje vlastné závery. Bol by to krok pred nielen smerom k transparentnosti, ale zároveň by to dalo v jasnosť EFSE. Do akej miere môžeme a máme publikovať. Dnes je to trošku chaotická situácia, musím povedať. Niekedy musíme čakať na Európsky súd, aby stanovil pravidlá o tom, do, ako ďaleko môžeme ísť z hľadiska transparentnosti. My by sme boli veľmi vďační, ak by sme mali jasný právny rámec o tom, čo treba chrániť a čo je možné zverejniť. A tento návrh komisie to jasne popisuje a to by nám dalo predvídateľnosť a ako zaobchádzať s dátami, ktoré dostaneme od našich žiadateľov. To je pre nás dôležitá téma. Druhá sa týka udržateľnosti. Návrh komisie predpokladá, že bude väčšie zapojenie členských štátov, či už v riadiacej rade, ale i pri výbere, predvýbere expertov do komisí, to už myslím sa ukáže, ako by to bolo v praxi, ale tie členské štáty by mohli ovplyvňovať, vy mali by týchto expertov pre nás, pokiaľ bude ich nezávislosť a expertíza zabezpečená na základe nezávisl- politiky nezávislosti EFSI a pokiaľ my budeme môcť rozhodovať o tom, ako rôzne komisie budú zložené, pre nás nie je dôležité, či, sa, či toto urobia členské štáty, EFSA alebo skombinovaným spôsobom. Pre nás je dôležité, aby sme mali najlepších vedcov a nezávislých vedcov. Tiež je veľmi dôležitý krok e, vpred e, refundácia organizácií v členských štátoch, ktorá nám vypožičia expertov. To je veľmi krok vpred pre členské štáty. V e, súčasnosti sú to dobrovoľníci, ktorí nie sú EFSO platení a ten návrh predpokladá, že budú finančné prostriedky, aby sme mohli či už výskumnícke organizácie alebo zamestnávateľom poskytnúť refundáciu, aby, mohli, aby umožnili najlepším ľuďom, aby pracovali na európskych projektoch a tiež budú peniaze na to, aby sa zvyšila spolupráca s členskými štátmi, pokiaľ ide o granty pre prípravu vedeckej práce pre EFSU. Takže to spolu z nášho pohľadu je veľký krok vpred smerom k otvorenej EFSE a transparentnej EFSE, ale je tu jedno ale to môže pracovať len, ak budú finančné zdroje. Pre nás najhorší scenár by bol, ak by Rada parlament dospeli k dohode a potom v rokovaniach o MFF, o viacročnom finančnom e, pláne nebudú žiadne peniaze. Prosím, toto nerobte, lebo potom e, zlyháme musí byť zabezpečené, aby tie financie boli k dispozícii a ak sa to podarí, tak podľa nás je to do, veľmi dobrý návrh smerom k transparentnosti a zodpovednosti agentúry a čo sa nám pozdáva. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz pani Juliker Kers, komisie, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem veľmi pekne, pani Zomer, Zom za vaše úsilie a, a uznávam vo veľmi krátkom čase. Ďakujem za tento návrh správy a že dávate šancu tomuto návrhu v tomto okamihu, aby bol prijatý v tomto leg- legislatívnom období ešte. Takže veľká vďaka za to. Veľakrát bolo povedané i zo strany komisie, nášho komisára, o čom je tento návrh. Je to e, snaha je zmeniť potravinovú legislatívu Predtým sme vykonali veľmi hĺbkovú, detailnú, detailný refit e, hodnotenie. Skonzultovali sme, veľmi široké konzultácie sme viedli s mnohými subjektmi počas dlhého obdobia a vo všeobecnosti sme dospeli k tomu, že princípy všeobecnej potravinovej legislatívy, potravinového práva fungujú veľmi dobre stále. A rada by som tiež vás ubezpečila, je jasné, že my sme neprišli k záveru, že si vyžaduje e, totálnu reformu, potravinová legislatíva, totálnu reformu. A preto sme prišli k takýmto zacieleným e, pozmeňovacím návrhom alebo novelou. Áno, e, jeden z dôvodov bola aj občianská iniciatíva týkajúca sa glyfozatu, ale myslím, že všetci, ktorí pracujú v tejto oblasti všeobecného verejného záujmy a potraviny sú touto oblasť e, potraviny sú touto oblasťou. Všetci môžu potvrdiť, že je tu veľký záujem verejnosti o transparentnosť. Ľudia chcú vedieť, čo sa deje v procese hodnotenia rizik a ľudia by mali dostať túto príležitosť pochopiť čo najlepším spôsobom to, čo sa tam deje. Takže tieto dva aspekty, ako som povedala, sú tu zohľadnené, pochádza to z refitu aj z in, iniciatívy občanov a tento návrh sa snaží riešiť otázku transparentnosti, procesu hodnotenia rizik, ako i dlhodobú udržateľnosť nášho systému, najmä v súvislosti s Európskym orgánom pre bezpečnosť potravín. Chceli sme riešiť tieto aspekty ambicióznym spôsobom, a väčšia transparentnosť e, pri transparentnosti musím neustále zdôrazňovať, že spôsobom, akým sme sa snažili toto opatrenie rozpracovať, je tu jasný cieľ. Jasným cieľom je väčšia transparentnosť, čiže v našich ďalších diskusiách musíme podrobnejšie si prebrať, prečo niektorí z vás si myslia, že je to menej transparentné ako súčasný systém. Toto nebol náš zámer a takto my to ani nechápeme. Takže určite väčšia transparentnosť je cieľom a to, si vyžia, to by si vyžiadalo e, to by prispelo k väčšej legitímnosti poslania FC a tiež by to zvyšilo dôveru v prácu e, tejto Európskej agentúry pre bezpečnosť potravín a ukáže to, že EFSA má väčšiu zodpovednosť voči občanom, čo je veľmi dôležitý príspevok v rámci demokratického systému. Teraz, aký je základný, aké sú tie základné stavebné kamene transparentnosti? Tá hlavná myšlienka je proaktívne zverejňovanie všetkých štúdí a dát, ktoré sú súčasťou žiadosti o schválenie. Ako pán, ako pán U, Ulm práve povedal, je to veľmi dobrý nástroj, ktorý je najmä cenný, pokiaľ sa deje už vo včasnej fáze procesu hodnotenia rizík. To umožní e, záujmovým skupinám občanom s subjektom, ktoré majú záujem byť súčasťou tohto procesu od samotného začiatku. Čiže podľa nás je toto včasné zverejňovanie dát potrebné preto, aby sa zaručila maximálna transparentnosť a verejná kontrola. My sme tu, toto hlavné opatrenie doplnili ďalšími nástrojmi ako verejná konzultácia o predložených štúdiách a informácie o únijnom registri. Všetky tieto nástroje majú za cieľ zabezpečiť, aby EFSA mala k dispozícii čo, najširší vedec, čo najširšie vedecké dôkazy s cieľom v prvom rade dať EFSE čo najlepšie nástroje a na druhej e, strane zabezpečiť dôveru spotrebiteľov. Bola položená otázka, ktorá si myslím je skôr na iný formát. Prečo komisia zvolila pozitívne zoznamy informácií, ktoré by mohli na základe odôvodnených požiadaviek priemyslu byť považované za dôverné. Samozrejme, ten spis obsahuje stovky a stovky, možno tisíce strán a my sme išli na v základe modelu, ktorý veľmi dobre funguje v medicínskom kontexte, kde sa to presne urobilo a povedalo sa tam, pokiaľ niekto tvrdí, že niektoré informácie by mohli byť dôverného charakteru, mohlo obchodné tajomstvo, môže to byť len v týchto oblastiach. A tie oblasti sme uviedli. Čiže nemusíme tvrdiť nič iné, ale všetko to, čo je dnes na zozname informácií, ktoré by mali byť verejnými, mali byť k dispozíciami, to je všetko pokryté. A to bude k dispozícii. To znamená, že je to praktický prístup, to znamená, že diskusia sa môže zamerať iba na tieto oblasti. A potom tí, ktorí hovoria, že by to malo byť e, obchodné tajomstvo, títo musia vysvetliť a potvrdiť, že by to vážne poškodilo ich podnikanie, pokiaľ dané informácie by boli zverejnené. Zároveň by som rada počiarkla, že žiaden z týchto návrh nemá negatívny vplyv na práva občanov alebo nikoho iného z hľadiska prístupu k dokumentom, k legislatíve. To zostáva naďalej a za, e, nedotknuté. No a zároveň to, čo zostáva nedotknuté, sú práva na základe Arhuského dohovoru. Čiže toto nie je zámerom a nie je to podľa nás ani ovplyvnené. My sme to explicitne uviezli v naš, uviedli v správe, že tieto princípy tejto, tohto dohovoru, hruského dohovoru, zostávajú nedotknuté. Rada by som vás uistila, že takto bol pochop, pevný zámer a takisto toto bolo zámerom tejto legislatívy. áno, v konečnom dôsledku treba nájsť rovnováhu. A vieme, že priemysel, že tento sektor má obavy, pokiaľ ide o práva duševného vlastníctva. Sú to veľmi nákladné investície, e, sú tu dáta, všetci majú obavy e, týkajúce sa ochrany osobných údajov. Opäť by som rada všetkých uistila tu v miestnosti, že existujúce práva duševného vlastníctva aj dáta e, o exkluzivita dát a ochrana osobných údajov zostávajú nedotknuté, do tých sa nejakým spôsobom nezasahuje. V diskusii bolo povedané, prečo nevysvetľujeme podrobnejšie, preč, ako sa to udeje. Existuje návrh, e, že praktické otázky budú e, na FC a podmienky sú tiež vysvetlené. A tieto podmienky sú také, že práve tieto ustanovenia budú zabezpečené pri praktickej aplikácii, pri praktickom vykonávaní tejto legislatívy. Čiže ľudia, ktorí chcú prístup k týmto informáciám, tí budú musieť rešpektovať tieto hranice. Tento návrh zároveň dáva príležitosť EFSE pomáhať žiados, žiadateľom na stretnutiach pred po, poskytovať poradenstvo pred podaním žiadosti Myslím, že je to veľmi dôležité, aby EFSA, nezávislosť EFSI a nestrannosť EFSI bola zabezpečená. Nemyslíme si, že EFSA by sa mala stať nejakým spoluautorom týchto žiadostí a mala by vstupovať z obsahovej stránky do týchto štúdí, ktoré sa predkladajú, ale vieme, že e, bola to požiadavka najmä malých a stredných podnikov, aby mohli dostať poradenstvo, dostať radu už v tejto fáze Opäť my si myslíme, že transparentnosť e, tohto poradenstva e, musí byť zabezpečená, aby bolo jasné, kto sa s kým stretol a o čom diskutovali. A to je dôležitý princíp na to, aby mohla byť táto rada, toto poradenstvo zabezpečené. Prejdem ešte k verifikačným štúdiám. V súčasnosti, ako iste viete, EFSA už má možnosť zadať vedecké štúdie, ktoré sú potrebné pre výkon svojho poslania. Toto ustanovenie nedotknuté, to zostáva naďalej. Napriek tomu sme prišli k záveru, že môžu existovať výnimočné situácie, najmä kde e, existuje vysoká miera kontroverzie a sú to situácie, kde sú potrebné zábezpeky, aby čo, vedec, čo najširšie vedecké dôkazy boli zohľadnené. A to je práve okamih, v ktorom existuje možnosť a právomoc pre komisiu eh, a EFSU, aby zadali nejaké štúdie pre verifikačné účely. My to chápeme ako nástroj riadenia rizika, ktorý by mal zostať na komisii, aby sa zabezpečila potrebná koherentnosť. Bola položená otázka, ako by sa to bude financovať. Áno, v návrhu eh, je uvedené, že je to financované z verejných zdrojov. Myslím, že by sa to nemalo vnímať a nebude sa to vnímať ako e, skutočnosť, že verejnosť platí pre žiadateľa, pre účely žiadateľa, ale je to pri veľmi špeci... ide o vyplnenie špecifických vedeckých medzier, ktoré existujú v veľmi konkrétnych, špecifických, dokonca by som povedala, povedala v výnimočných situáciách. Preto je záujem verejnosti, aby takéto verifikačné štúdie v týchto špecifických oblastiach boli zrealizované. Komisia tiež považuje za veľkú výhodu väčšie zapojenie členských štátov vo výzve pre vedeckú expertízu. V tomto návrhu zapojenie e, výkonného riaditeľa EFSI je garantované. Pán Úl už načrtol hlavné kritéria, ktoré sú dôležité pri výbere expertov, najmä keď hovoríme o excelentnosti, nezávislosti a o najlepšom možnom zložení komisie. Výkonný riaditeľ môže v ďalších expertov e, pozvať, ako je to aj pri iných agentúrach, aby mal danú expertízu k dispozícii pri práci, ktorá sa vykonáva pomerne veľa víziev zaznelo v súvislosti so zvýšením transparentnosti nie len v procese eh, hodnotenia alebo i riadenia rizika procesu. Eh, komisia už prišla s návrhmi, eh, aby sa nariadenie o komitológii novelizovalo. Išlo by to týmto smerom, najmä pokiaľ ide o zapojenie odvolacieho výboru. Tento návrh je v súčasnosti na stole. Ďalší dôležitý aspekt je riziková komunikácia. Komunikácia rizik. Tento návrh dáva základné, základy pre rozpracovanie efektívnej stratégie rizikovej komunikácie. A to ide nad rámec EFSI. Je to, nazvo, je to EFSA, je to komisia, sú to členské štáty. Veľmi často, čo sa niekedy vníma ako nedostatok transparentnosti pri riadení rizika, je skôr uh, indikácia rizikovej eh, toho, že riziková komunikácia nie je dostatočne efektívna. Čiže tieto ciele chcú, aby eh, táto riziková komunikácia bola účinnejšia. Rozpočet a zdroje. Myslím, že je zrejme, že takýto ambiciózny projekt bude stať peniaze a rozpočet a zdroje boli poskytnuté respektíve čísla boli zatiaľ uvedené, rozpočet ešte musí byť poskytnutý, ale to je samozrejme veľmi dôležité. Nemôžeme mať návrh bez toho, že by sme v konečnom dôsledku mali rozpočtové zdroje. Už sa dostávam ku koncu veľmi rýchlo. Rada by som povedala ešte jednu vec. Medzi týmto návrhom a PES výborom. Rada by som pripomenula, a to je záväzok nášho komisára veľakrát, že výsledok práce pest výboru, ako aj výsledok práce tohto parlamentu e, pri správach z vlastnej iniciatívy, pokiaľ ide o ochranu rastlín, bude zohľadnený v paralelnom projekte, ktorý prebieha. Je to REFIT legislatívy pre ochranu rastlín. Takže tá práca PES výbore nie je zbytočná, práve naopak komisia sa teší na to, že budú výsledky, pretože je dôležité, aby sme to zohľadnili v našom uh, projekte REFIT na ochranu rastlín. Takže ešte raz chcem poďakovať spravodajkyni i vám všetkým za uh, diskusiu. Ďakujem. Ja, Ani Zomer. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som mm, chcela eh, od komisie niečo počuť eh, o AUS konvencii. Mm, komisia vie, že eh, sa o tom dodiskutuje aj v iných výboroch, možno by to komisia môžete dodať. V každom prípade sa chcem poďakovať za veľmi zaujímavú diskusiu, tú rozpravu. Mnohé som si zapísala, veľa som si vypočula, som uh, zvedavá na pozmeňovacie návrhy, ktoré sa ešte zášlu. Som viac menej optimistická teraz, že sa nám to podarí do konca legislatívneho obdobia presadiť um, a preto zostávam teraz kľudná a ďakujem vám všetkým. Áno, ďakujem veľmi pekne za túto rozpravu, za tú diskusiu. s 11. september o 11. je lehota na podávanie pozmiacích návrhov. Hlasovať sa bude v novembri. Teraz môžeme prejsť k ďalšiemu bodu 14. zasadnutie, zasadnutie dohody, dohovoru o um, druhoch um, návrh na uznesenie. Mm, Máme tu spolu spravodajcov. Najskôr dostane slovo pani páni Colin Lagen, pani predsednička, vážené kolegyne a kolegovia. Mám, ja teraz prečítam aj stanovisko pá, môjho spoluspravodajcu a pána Kovendlinca, mm, Máme 25. výročie mm, tohto dohovoru. A toto e, sme si zobrali za príležitosť, aby sme poukázali na to, aby sa chránila po celom svete naša biodiverzita spolu s mojimi kolegyňami a kolegami z iných poľských skupín. E, si myslím, že je potrebné, aby sa snahy a realizácia aktuálneho strategického plánu o biologickej Eh, diverzite eh, z roku 2014 eh, opätovne dostalo do fokusu európskej verejnosti, aby sme vypracovali ambiciózny strategický plán pre obdobie po roku 2020 a takisto scenár stratégie pre rok, až do roku 2050. Preto žiadame Európsku komisiu a členské štáty v našom rozhodnutí na uznesenie NATO, aby boli gestormi um, stratégie pre biodiverzitu a aby sme takisto sa snažili plniť ciele stratégie biodiverzity pre uh, do roku 2020 mm, je potrebné, aby sme dostali novým výzvam v, v oblasti biologickej mm, diverzity a mm, realizovali ďalšie opatrenie, ktoré si to vyžaduje. Je dôležité, aby sme, pri, aby sme posilnili realizáciu pre ciele, cieľov 2020 a pre obdobie po roku 2020 podobne ako v Paríži zavedli nové stratégie, aby sme zabezpečili dostatočné financovanie týchto cieľov. V našej rezolúcie vychádzame zo šiestich bodov, dva z nich chceme vymenovať explicitne. Za prvé naša požiadavka robustného medzinárodného rámca do roku 2020 považujem za mimoriadne dôležité, aby sme vytvorili výkonové indikátory a zaviedli Eh, ich tak, aby sme zabezpečili ochranu biodiverzity a naďalej ju budovali. Toto je centrálny bod pre účinnosť strategického plána, plánu do roku 2050 na zachovanie eh, biodiverzity. Je potrebné počiatnúť, že je dôležité nie ísť nad rámec, ale zostať reálny a vychádzať, vychádzať z toho, čo sa prijalo v Paríži. Za druhé, pozitívne príklady eh, z oblasti polnohospodárstva a podohospodárstva eh, týkajúce sa biodiverzity a rešpektovať. Eh, toto je prepo- veľmi úzko prepojené a preto je dôležité podporovať farmárov a sedliakov, aby uchovali pre celý diverzifikovaný svet fauny a flóry, životné prostredie a preto sme rozhodnutí, aby sme pracovali smerom k trvalo udržateľnému poľnohospodárstvu. Chcem sa poďakovať všetkým kolegyňam a kolegom za ich dobrú spoluprácu. Srdečná vďaka. Ďakujem veľmi pekne, pán Baláš. Ďakujem, pani predsednička. Otázka biodiverzity je niečo, čo čím ďalej tým viac e, trápi našich spoluobčanov. Dokonca mm, bola za politickou krízou vo Francúzsku, pretože pred dvoma dňami odstúpil minister pre životné prostredie a e, odvolával sa práve na to, že sa celosvetovo nekoná nielen vo Francúzsku, samozrejme aj na európskej úrovni. E, preto o 80 poklesol počet vtákov, ale aj <clears throat> mizu. Takže určite rok pred európskymi voľbami, dokonca ešte trochu menej. E, jednoducho naozaj je to téma, ktorá veľmi zamestnáva e, verejnosť na rozdiel od minulosti a preto je tak dôležité konať a áno, robí sa toho veľa. Treba to povedať. Ale poďme ďalej. Ja som rád, že jednoducho hovoríme jedným hlasom. Nie je to také bežné. Pri biodiverzite ide aj o e, pracovné je, je, to, je to tak, na rozdiel od napríklad otázok zamestnanosti alebo polnohospodárstva. Naozaj <coughs> pri všetkých politikách treba <coughs> zohľadniť aspekt biodiverzity. Toto je správny postup, prierezový. A ešte na záver chcem povedať, že je tu niečo, čo je zaražajúce. Tieto konferencie strán e, sú užitočné, ale potom sa až tak toho nezmení. Väčšinou e, sa hovorí o cieľoch, na ktorých sa síce zhodneme, ale neskôr ich nedosiahneme, alebo dokonca e, e, ešte robíme kroky vzad po podpísaní cieľov z Hajši. Nevieme konkrétne, ako na tom sme, žiadne vyhodnotenia, a preto musia byť vyvinuté ukazovatele, aby sme naozaj mohli vedieť, ako dobré naše politiky sú, pretože inak e, hrozí, že vytvárame štruktúry, ktoré potom ani nevieme následne e, kontrolovať. A je to neúčinné. Také malé varovanie z mojej strany, ale inak si myslím, že táto uvedomelosť musí ešte vzrásť. Uh, Ďakujem vám pekne. Teraz pani Višňovská, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážené dámy a páni zachovanie biodiverzity v Európskej únie um, a na celom svete je povinné, musíme považovať za prioritu. Toto uh, sa koná v Polsku, kedy sa v roku 2015 v rámci um, uplatnenia konvencie sme prijali program na ochranu biologickej diverzity zároveň s plánom eh, zásadných opatrení pre rok 2000, od roku 2015 do roku 2020 nové, eh, rám, nové práce. Po eh, roku 2020 je potrebné mať ambiciózne pro, prípravný proces sa musí, musí byť adresný je potrebné zaangažovať všetkých záujemcov, aj e, verejného záujmu predstaviteľov e, priemyslu a spoločenstie Je potrebné, aby sa program opieral o vedecké, o vedecké e, výsledky a mal by, by, mali by sme sa koncentrovať na realizáciu cieľov dojednania. V každom prípade ciele, ktoré bude obsahovať nový strategický plán, musia byť merateľné. A pri Eh, ich ehm, okresleniu je potrebné jednoznačne vyznačiť milníky, je potrebné takisto zabezpečiť, aby sa nové ciele, ehm, aby nové ciele vyplývali z tých cieľov, ktoré boli zavezané rovnovážne a aby sa týkali skutočnej eh, biologickej eh, diverzifikácie, aby sa v každom prípade, aby boli v každom prípade veľmi dôležité, považované za veľmi dôležité. Uh, Ehm, dôležité je takisto je ehm, zapracovávanie biologickej diverzity do iných ehm, oblastí, špeciálne energetického sektoru, banského sektoru, a zdravotného sektoru a ďalších. V každom prípade sa musíme fokusovať na to, aby sme vytvorili vzájomné prepojenia medzi biodiverzitou a klimatickými zmenami. Na jednej strane klimatické zmeny, zmeny e, považujeme za najdôležitejšie aspekty vytvárajúce riziko pre biologickú diverzitu, ale dobrá kombinácia ekosystému môže e, zabezpečiť označiť isté, za, eh, isté eh, spomalanie týchto klimatických zmien. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Pán Hasenkamp. Pani Hasenkamp, pardon. Ďakujem pekne, pani predsednička je potrebné si povedať, že biodiverzita e, vychádza, e, je, ustupuje vlastne celosvetovom meritku e, dôležitým. Musíme, musíme si povedať, že ustupuje našim snahám o ekonomický rozvoj. A toto sa robí väčšinou na náklady a na úkor ekosystémov um, s hlavným uh, uh, pôsobiteľom uh, mnohých zmien je chov domácich zvierat a užitkových zvierat, jednotlivé podniky, v ktorých sa chovajú zvieratá. Tieto um, tieto ovplyvňujú naše životné prostredie, takisto uh, po veľko, veľkovýrobcovia, veľkovýrobcovia uh, krmiva pre uh, užitkové zvieratá v Južnej a Strednej Amerike spôsobujú takéto zmeny uh, podporuje sa vlastne odlesňovanie. Mnohokrát sú uh, mnohokrát sa uvoľňujú pri chove zvierat, skleníkové plyny a mnohokrát na zvýšenie výnosnosti sa používajú, a sa používajú prostriedky, ktoré škodia životnému prostrediu. Toto všetko musíme dať do určitej balance. Ďakujem veľmi pekne do rovnováhy. Ďakujem pekne. Um, pokiaľ nemáme žiadne ďalšie prihlásenia do diskusie, potom pani Ledu z komisie, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Dovolte mi, aby som sa mene komisie poďakovala Európskom parlamentu za veľmi dobrý návrh na uznesenie a za podporu a podporu tej 14. konferencie signatárov. Um, hovorili sme o mnohých témach a určite si, sme si všetci vedomi toho, že je potrebné stanoviť uh, si určité ciele, ale tie ciele, ktoré boli doteraz stanovené, ešte neboli realizované v, v plnej miere a signatárske e, štáty teraz musia e, dohodnúť e, nový rámec pre nové dojednanie pre biologickú diverzitu, biodiverzitu, tak aby sa tie ciele aj zrealizovali. Momentálne pracujeme spoločne s členskými štátmi na tom, aby sme zrealizovali konferenciu medzi Európskymi, Európska únia a členské štáty. Um, minulom týždni už, um, už zaslali sekretariátu konferencie svoje stanovisko rizika. Je potrebné, aby sme mali, je samozrejme stanov, je potrebné, aby sme si naformulovali a stanovili um, síce ambiciozne, ale merateľné ciele a je potrebné, aby sme um, takisto um, zrealizovali určité mechanizmy alebo navrhli mechanizmy na realizáciu týchto, týchto E, jednotlivých cieľov, e, ktoré by nám pomohli bojovať s problémami biodiverzity. Je potrebné, aby to bol e, inkluzívny a transparentný proces, ktorý si vyžaduje aj vlastnú zodpovednosť členských štátov. Myslím si, že toto sú ciele, ktoré má komisia a sú v súlade s vašim uznesením a tešíme sa za širokú podporu práve zo strany Európskeho parlamentu. Ďakujem veľmi pekne za túto rozpravu. Lehota pre pozývacie návrhy je 5. september 11 hodín. Hlasovať sa, bude hlasovať sa na zasadnutí v oktobri. Dobre, tým pádom môžeme prejsť k ďalšiemu bodu na programe rokovania spoločnej rozpravy čo sa týka informácie a rozhodnutie ide o Horizon Europe program pre výskum a inovácie. Dobre, takže Teraz um, si zlučme tieto dva body. je o návrh stanoviska. Pán Busa ako spravodajca má ako prvý slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, vážené kolegyne, vážené kolegovia. Horizon Europe je vlastne deviatým rámcovým programom pre výskum a inovácie. A bude mať k dispozícii väčší rozpočet ako Horizon 2020, bo je to vlastne najambicioznejší program doteraz. Treba sa poďakovať a poblahovať komisie mm, v cieľe a, a stratégie sa odvodili z predchádzajúcich programov. Horizon Europe vlastne posilní kompetencie a Európu pripraví na to, aby zaujala úlohu, svoju úlohu pri zvládaní víziev 21. Mm, storočia Horizon 2020. Napríklad tu sa podarilo vytvoriť veľmi dobré výskumné ciele, existuje množstvo referencií práve a mnohé vysokokvalitné vedecké zverejnenia, ktoré ako ktorým bol prístup, ale existujú určite inovácie, ktoré musia a mali by byť blízky občanom, na ktoré je potrebné poukázať. Sú tu ešte určité prekážky, je to príliš veľká komplexita, takže dopad a, a rýchlosť využívania inovácií a, v Európe nie je mm, úplne optimálna, ale predpoveď eh, pre Brand Horizon napríklad sa má posilniť a spoločná, je to spoločná rozpráva, preto budem a eh, hovoriť o obidvoch. Ja vítam, že sa bude pokračovať v tej trojpilierovej štruktúre, eh, to znamená veda, globálne výzvy a Ehm, máme vedecké e, výzvy pre e, inováciách, tu sú veľmi komplexné obsahy. A mm, vieme, že vedecký rámec v Európe e, sa má rozšiť Okrem, okrem toho by sa malo pokračovať v tom príspevkovom režime. Boli tu aj určite nedostatky v celom tom programe. A možno e, tieto ešte existujú, pretrvávajú naďalej. My sme s zákonodarcom o tom diskutovali. Hovorili sme o tom, že e, vedecký program sa posilní určitými novinkami, napríklad ten e, program komisií, Myslím si, že toto všetko sa ešte musí objasniť. Existuje eh, obmedzenie klástrov v porovnaní s horizonom 2020 eh, a takisto odvolanie na životné prostredie sa v tých klástroch už nenachádza, čo sa týka zdravotného klástorov. Ten sa definuje viac, ale máme dočinenia vlastne so starnúcim obyvateľstvom, so chronickými infekčnými chorobami a ďalšími eh, chorobami. Tu sú tu sú určité nedostatky, musí e, sa teda doplniť ešte rozpočet pre Horizon e, Europe, ale aj pre kláster zdravie, zdravotníctvo. Takže e, tá zmena 2320, kde ide o dva komponenty z toho pliera 2, ktoré by mali byť propor- rovnaké, rovnako proporcionálne ako v Horizon 2020, takže 70 to sú vlastne spoločenské výzvy a ich dopad na spoločnosť ako taká a 30 by sa malo koncentrovať na uh, priemyselnú konkurencieschopnosť. Takže niekoľko málo ciest, ktoré by sa mali financovať a mali by mať aj e, dopad na spoločnosť a priemyselné prostredie. Je to vlastne katalizátor pre investície, toto by sa malo podporiť, tak aby tak aby um, uh, obyvateľia videli, že dopady rakovina je, uh, je vlastne civilizačnou chorobou a obyvateľia Európskej únie chcú, aby sa v tomto robilo viac. Takže mm, rakovina zostáva aj naďalej uh, príčinou mnohých ochorení a um, smrti aj u detí a, a medzinárodné, medzinárodné e, snahy by nemali byť osamotené pri dosahovaní e, cieľov. My sme o tom hovorili práve, čo sa týka e, oblasti s vysokou mobilitou detský, detská rakovina, um, teda ten klaster detská rakovina by sa mal rozšíriť až v roku 2030 a pre Horizon 2020 je dôležitý uh, aby boli úspešné. Tie klastre 3 z 5 majú priamu kompetenciu z Envy a takisto financovanie piliera 2 na 32%, ale ostatné klastre by mali pokryť by mali pokrývať oblasti Um, jednotlivé oblasti, um, čo sa týka uh, zdravia, zdravotného klastra, to je to očakávanie, ktoré majú naši občania voči nám a to podľa nás nepostačuje. Mali, my, sme, um, my si myslíme, že rozpočet by mal byť minimálne, ako bol v Horizon 2020, mm, a mal by sa teda nastať, mal by sa teda doplniť a nie tak, ako bol navrhnutý. My si myslíme, že vitálne riešenie pre zdravie a ošetrovanie tu by sa prostriedky, prostriedky mali presunúť z toho klastra digitálny svet, to sú jednotlivé pozmeňovacie návrhy, ktorú, ktoré sú tu uvedené. Potom sú tu ďalšie pozmeňovacie návrhy, e, ktoré rečník uvádza, až do pozmeňovacie návrhy číslo 51, to sú otázky inovácie, dekarbonizácia, ochrana arktického ekosystému, um, a potom takisto mortalitné, uh, mortalitné uh, sadzby. Ďakujem vám veľmi pekne za vašu spoluprácu a som zvedavý na návrhy ďalších našich kolegov a spravodajcov a veľmi sa teším na to, že spolu s vami zlepšíme návrh komisie a tento je veľmi dobrý, ale mohol byť ešte efektívnejší. Ďakujem vám pekne which is the case for Madame Cabezon. So you have the floor. Ďalšia rečnička. Al compañero Timor, eh, porque en estos momentos no puede... No... Ďakujem pekne za slovo. Rada by som začala na úvod, že poďakujem všetkým za príspevky, eh, ktoré môžeme zdieľať do veľkej miery. A zároveň eh, by som chcela oceniť všetkých ďalších spravodajcov z ITRE. Myslím, že sú to veľmi dobré eh, príspevky, aby sa zlepšil text komisie. Tento program eh, eh, umožňuje zlepšiť konkurencieschopnosť Európskej únie vzhľadom k výzvam, ktoré existujú v našej spoločnosti. Ale myslím, že je dôležité, aby sme zosúladili všetky tieto všetky, všetky skutočnosti tento návrh nedostatočný vzhľadom všetkým výzvam, ktorým čelíme, ale tiež tomu, že len jeden zo štyroch projektov napriek excelentnosti môžu byť financované z e, tohto programu. A preto e, je tu nedostatočná príležitosť a z tohto dôvodu je dôležité navýšiť tento rozpočet. Pokiaľ ide o štruktúru, máme tu tri piliere, ale je pravda, že nezohľadňujú všetky dôležité zmeny, ku ktorým môžeme do, dospieť. Najmä druhý pilier nie je dostatočným spôsobom e, vyšpecifikovaný a preto je dôležité, aby každá e, kompetencia v jednotlivých oblastiach si zaslúžila dostatočné financovanie a toto financovanie musí konkrétne e, byť popísané. Existuje minimálne niekoľko programov, ktoré majú špecifický ekonomický význam. Tento druhý pilier obsahuje výzvu. Sú to sociál, je to zmes sociálnych otázok spolu s, prie, spolu s výzvami, ktoré, ktorým čeli priemysel. Preto je dôležité toto percento navýšiť. Inovácie predstavujú, predstavujú eh, špecifickú problematiku, kde existuje stále veľký priestor na zlepšenie. Ja myslím, že my musíme zohľadniť dôležitú úlohu, ktorú zohráva priemysel, ale zároveň programy výskumu, eh, ktoré v rámci programu do roku 2020 je dôležité ďalej rozširovať aby sme takýmto spôsobom napomohli našim firmám v Európe. V Európe. Je to veľmi dôležitý princíp, ktorý nemôže ísť proti všetkým ďalším a potrebujeme regióny, ktoré musia v tomto programe čo najviac participovať. Nie, nie je možné, aby v niektorých eh, regio- niektoré regióny boli úplne mimo, pretože ľudia z nich odchádzajú, strácajú potom sa talenty a vedie to k veľkým uh, stratám. A rôzna úroveň miest, uh, ľudí, ktorí pracujú vo výskumoch v jednotlivých európskych krajinách, nemôže viesť k tomu, že niektoré krajiny strat, stratia veľké množstvo týchto talentovaných ľudí. Preto táto z pohľadu Envy je dôležité, aby boli za všetky, všetky tieto reprezentované. Prosím eh, spomaliť pre tlmočníkov. Ďakujem pekne. Ako spovedala eh, spravodajca, potrebujeme eh, zdravie musí byť lepším spôsobom odzrkadlené. Nemôžeme zabúdať na to, že ktoré druhy o ochorení spôsobujú najväčšie umrtie e, srdcovo-cievne. Takže e, musíme brať e, na pamäť všetky zdravotné problémy a riešiť tieto otázky. Otázka životného prostredia a je veľmi dôležitá v tomto okamihu. Chcem povedať, že polnospodárstvo a rozpočet prichádza k redukcii, zniženiu rozpočtu pre polnospodárstvo a udržateľné hospodárstvo musí napriek tomu e, byť dostatočne ohodnotené. Na záver chcem povedať, že okrem technológie potrebujeme i jasné za riešiť významné sociálne vízie v tejto oblasti. A nemôžeme zabúdať ani na migráciu tieto všetky otázky musia byť e, zohľadnené. No a potom je tu dohoda. Sociálna dohoda. Sociálny, ekonomický rozvoj, pracovné miesta. Musíme dobre zhodnotiť, aké sociálne dopady existujú. Veda môže dať isté odpovede, E, na výzvy, ktorým čelíme, ale nemôže vyriešiť nerovnosti medzi ľuďmi. A preto sa musíme veľmi dobre pozrieť na výsledok, e, ku ktorému to vedia. Musíme dobre e, vidieť, ako občania budú z toho profitovať. Rod tiež musí byť zohľadený pri všetkých týchto oblastiach a zlepšiť participáciu žien, respektíve navyšiť percento žien, ktoré pracujú vo výskume, respektíve v koordinácii projektov. Takže myslím si, že je to dobrý návrh zo strany komisie, ktorý sa však ešte stále dá vylepšiť a chcem e, spravodajcovi veľmi pekne poďakovať a všetko najlepšie prajem. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne. Thank you very much. Ďakujem. Pán Matthews, ďakujem. Som rád, že som späť po letnej pauze. Poprvé musím povedať, že EKR víta to, čo je v návrhu komisie. Ako vždy sa pozrieme na to, či naozaj bude zaručená vysokokvalitná vedecká práca, či tam bude transparentnosť, či sa budú dobre využívať prostriedky daňovníkov a taktiež chceme, aby sa neduplikovali národné priority a taktiež financovanie, ale zamerať sa aj na medzinárodnú úroveň, kde by sa to mohlo uh, odzrkadliť v lepších výsledkoch v porovnaní s vnútroštátnou. Potom Európska e, rada pre inovácie, tam musí byť naozaj jasná európska pridaná hodnota a využívať všetky e, úrovne Eh, kompetencie na všetkých úrovniach od eh, medzinárodnej až po regionálnu miestnu, kde sú malé a stredné podniky, veľmi dôležité. Ja som britský poslanec a preto si uvedomujem, že eh, do budúceho VFR už budeme mimo EÚ, ale napriek tomu vítam, <clears throat> že sa tu hovorí o možnosti pridružiť Spojené kráľovstvo. Všetko súvisí s Brexitom, takže je to v rukách vyjednávačov. Nik zatiaľ nevieme, ako to skončí, ale mnohí v Spojenom kráľovstve by chceli predsa len ostať do nejakej miery zapojení do horizontu Európa čiže zaručiť aj naďalej tú vedeckú spoluprácu nadnárodnú Eh, aj v súčasnosti sú do toho zapojené niektoré nečlenské krajiny EÚ a ide o to eh, zaručiť aj rovnováhu, aby naozaj to bolo maximálne prospešné pre konečných príjimateľov, čiže naozaj špičkové vedecké výsledky, ktoré budú prospešné pre všetkých európskych občanov. Ďakujem. Thank you. Now, Madame Rees. Pani Rees. Ďaká, pani predsednička. Ja sa pridám ku kolegovi Busoj vo všetkých bodoch. Podporím aj návrh komisie. Absolútnou prioritou je zaručiť kontinuitu medzi súčasným rámcovým programom Horizont 2020 a nástupcom Horizont Európa, o ktorom teraz hovoríme. Ide o čitateľnosť toho, čo robíme, ale je to dôležité aj pre vedcov. Oni chcú, aby boli zachované kritérie, kritéria na výber projektov a aj financovanie. Zameriavať sa aj naďalej. Zdravie to je za úspechom Horizontu 2020. Je to aj veľmi populárny program. Je e, trikrát viac kandidátov na financovanie, ako sa financovať dá. Takže kontinuita po prvé, ale predsa len isté rozdiely musia byť znižiť administratívne bremeno. O tom hovoria všetci veci so zjednodušenými postupmi a zaručiť aj lepšiu koordináciu a synergie s inými programami EÚ, čiže zvyšiť účinnosť, tak čo sa týka e, formy, ale aj podstaty, pretože Horizont Európa bude financovať projekty iba e, s jednoznačnými výsledkami a potom aj e, čo najviac šíriť výsledky. To je niečo, čo figuruje e, v zmluve od začiatku. Zmluva je podpísaná s každým jedným vedcom a potom využívanie dosiahnutých výsledkov. Základný výskum je nevyhnutný. Áno, ochraňuje sa, ale Treba to dotiahnuť do konca, podporovať aj obchodné využívanie e, európskych inovácií, hlavne keď sa ďalej vyvíjajú e, vo svetle súčasných víziev, víziev e, našej spoločnosti, tak ako to povedal pán Busoj, myslím hlavne na zdravie a udržateľný rozvoj. Takže podporím tú spravodajcu uviedol viacero takýchto pozmeňujúcich, doplňujúcich návrhov a možno, že jeden nedostatok a nie je to e, zanedbateľné. Rozpočet už to tu ale trošku menej ako 184 e, miliard eur. Áno, 20 miliard viac, povedali ste, pán spravodajca, ale v správe Lamy sa hovorilo o 160 miliardách a my sme v marci ako Európsky parlament žiadali 120 miliard, takže sme od toho veľmi vzdialení aj od toho cieľa 3 HDP. To treba zdôrazniť v našich návrhoch. A ešte na záver možno jedna pripomienka, možno aj otázka. Je to trošku technickejšie. Vy ste sa pýtali, či som vás dobre pochopila, keď ide o to transferovať to zo zdravotného piliera do digitálneho pri tých zdravotných technológiách. Nebojíte sa, že sa to tam trošku rozriedi e, tým, že sa bude klasť dôraz skôr na ten technologický aspekt? Možno to nevyzerá až tak dôležité, ale rada by som si vás vypočula. Ešte, ešte niekto? Ak nie, tak pán Matej za komisiu. Ďakujem. Chcem sa poďakovať všetkým poslancom, poslankyňam, ktorí vystúpili. Ďakujem za vašu podporu pre Horizont Európa, to nás teší. Mali sme veľmi užitočné rozpravy. Mnohé sa vyjasnilo. Teraz, ak dovolíte, vám chcem niečo povedať o tom, ako my vnímame niektoré navrhované pozmenujúce, doplňujúce návrhy. Niekoľko všeobecných bodov na úvod a potom trošku presnejšie. Možno ku konkrétnym ustanoveniam alebo článkom. Všeobecný bod všetky pozmenujúce, doplňujúce návrhy, ktoré sú takej všeobecnej povahy, kde sa hovorí o delegovaných aktoch, o rozpočte a teď teda, a teď. Teda. Vieme, ako to prebieha a bude to súčasťou záverečnej diskusie eh, všetky hlavne tie rozpočtové otázky ale tým chcem povedať, že možno teraz nastal ešte ten správny čas. To bude až neskôr, keď budeme mať takú finálnu diskusiu na úrovni inštitúcií o rozpočte. Niektoré návrhy by si zaslúžili <clears throat> možno niečo, nejakú technickejšiu diskusiu, ako napríklad tá, ktorá nás čaká dnes po obede. Tešíme sa na to. Niekedy je to trošku repetitívne, Napríklad udržateľnosť. My chceme e, zdôrazňovať e, udržateľnosť, ale nemusíme to neustále opakovať, trošku to potom odputáva pozornosť. A e, niekedy je to možno príliš podrobné a niečo by sa dalo odsunúť na to strategické plánovanie, ktoré ale príde neskôr a potom niekoľko vynikajúcich e, podnetov v tých návrhoch z vašej strany, ale mám pocit, že niekedy to ide nad rámec rozsahu pôsobnosti tohto programu. Možno, že je to trošku mimo. Potom by to, keď tak malo byť v úvodných ustanoveniach a nie článkoch a potom, potom aj isté e, hodnotenia, e, ktoré sú trošku negatívne konotované, napríklad potravinová politika, zdravotná politika, to sú také príklady. A teraz podrebnejšie v úvodných ustanoveniach, ako som povedal, Chceme zdôrazňovať udržateľný rozvoj. Bude aj dokument koncom roka pod e, taktovkou pána Timmermansa na túto tému. Otvorený prístup, niekoľko návrhov z vašej strany. Nechceli by sme obmedzovať definíciu otvoreného prístupu. Ide aj o softverové protokoly, okrem iného a mm, je už aj odporúčanie komisie, takže prosím, zostaneme konzistentní. Ešte úvodné ustanovenia. <clears throat> Áno, samozrejme dôležité sú tie spoločenské potreby a e, zapojenie všetkých aktérov. <clears throat> To je v podstate podstata horizontu Európa a jeho vzniku. Návrh 11, článok 7, tie misie, to je novinka v horizonte Európa, jedna z hlavných zmien. Teraz je taká prieskumná fáza, mnohé zaujímavé podnety tu odzneli zo strany pána Busoja, ale musíme sa zamyslieť nad konkrétnymi oblastiami, kde by sa takéto misie mohli uskutočňovať. Treba mať priority, aj tomu podľa mňa príde neskôr so zapojením aktérov aj Európskeho parlamentu a teda členských krajín. E IPR mnohé návrhy, konkrétne 17, 18, 19. Tu e, sa má zaviesť vyššia flexibilita v horizonte Európa. Možno bude dohoda ešte pred e, zverejnením výsledkov. Podľa nás je to pokrok a taktiež možnosť identifikovať e, vhodné podmienky pre pridružené subjekty. Možno, že tu ani tie pozmenujúce, doplňujúce návrhy nie sú potrebné. A potom eh, lehoty, tu je istá flexibilita potrebná, ale predsa len sa treba uistiť, že sa to stihne včas. Negatívna konotácia návrh 24 napríklad, ten mám na mysli, z toho vyplýva ako keby súčasné posty postupy neboli dostatočne účinné a bezpečné. Ja myslím, že to tak nie je myslené, len to tak vyznieva zo strany spravodajcu. Ďalší dôležitý bod, a hovorila o tom aj pani Rís, trošku nás to znepokojuje presunúť do tretieho klasteru všetko, čo súvisí s digitálnymi riešeniami v oblasti e, zdravia a zdravotnej starostlivosti. E, my tu vidíme skôr takú doplnkovosť medzi prvým a tretím klastrom. Tretí klaster chce rozvíjať technológie, platformy vo všeobecnom záujme, ale musíme tam predsa len v jednotlivých klastroch e, ponechať potrebné e, prvky, ide o to ich potom môcť konkrétne používať. Treba sa samozrejme prispôsobiť, optimalizovať využitie. My máme na mysli tie centra pre inovácie v záujme pacientov. Malo by to teda tak ostať v klastri, v prvom klastri Návrh 28 a privlastnenie si tejto myšlienky naozaj treba e, zvýšiť záujem účastníkov a možno, že e, využívať viac e, hotovostné toky, pretože také vecné príspevky to možno, že nie je taký jasný signál ako v hotovosti. špecifické programy teraz? Prejdem k niektorým prvkom. Niekedy máme možno technickú nadmernú špecifikáciu. Napríklad v osmom návrhu hovoríme o pomerne veľkých podrobnostiach v nejakých na morských otázkach. To by sme možno na technických otázkach mohli urobiť Vítame do veľkej miery 9, upozmeňujúci návrh 9 a cirkulárnu ekonomiku a jej, to, že je spomenuté, je to veľmi dobrý bod, ktorý sa uvádza. 14, pozmeňovací návrh 14. Investície, na vratnosť investície pre, ob, pre občanov máme viaceré ustanovenia, najmä plány prieskumu. Možno, že tu máme dostatok. Niektoré aspekty, ktoré viem, že sú vždy citlivé, v rámci pozmeňovacieho návrhu 18 konkrétne menujeme rakovinu, vieme, aká je to závažná, aké závažné ochorenie, ale keď sa tu uvedie len toto jedno závažné ochorenie, je to možno kontraproduktívne, pretože používame e, iné termíny na popísanie týchto ochorení, čiže my by sme radšej všeobecnejší termín, ako konkrétne rakovinu, uviedli. si návrh 23, tam je explicitné, e, sa spomína Svetová zdravotnícká organizácia. Nie je dobrá legislatívna prax, ak by sa konkrétne uvádzali iné organizácie, po, ktoré nemáme pod kontrolou, pretože tam nemáme žiaden vplyv. A tu sa môžeme e, stať potom akoby e, rukojemníci, rukojemníci, takže navrhol by som, aby sme to vypustili a pozmeňovací návrh 48 arktický výskum, to sa v rámci klastra 4 rieši. Prečo? Pretože Arktik je v kríze, ako iste vieme, ale je to spojené s diskusiou o klimatických zmenách. A preto si myslím, že je to v hodnejšie ošetriť v tomto kontexte. A opäť je tam veľa dobrých myšlienok zo strany poslancov a spravodajcu, ktoré si myslím, že môžu vylepšiť tento program ešte. A my sa tešíme na ďalšiu diskusiu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A slovo dostane pán Busoj. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľmi stručný budem, chcem poďakovať veľmi pekne kolegom, ktorí sa vyjadrili a tiež zástupcom Európskej komisie. Chcem poďakovať pani Kapezon ešte raz za jej pozitívny pohľad a tiež za návrhy, ktoré predložila a vyčkám na pozmeňujúce návrhy. Je veľmi dôležité potvrdiť, že len malý podiel projektov, ktoré sú oprávnené, môžu byť financované v rámci Horizontu 2020. Takže je zrejme, že musíme pracovať efektívnejšie. Pán Metizano, je dôležité neduplikovať národné priority a pokiaľ ide o Spojené kráľovstvo, tu vyčkáme, či zostanú v programe alebo nie pretože nie sú to, nie je to len, nie sú to len členské štáty Európskej únie, ktoré môžu participovať a nedostávať peniaze z týchto výskum, tohto výskumného programu. Pani Rís, súhlasím s vami, pokiaľ ide o zniženie administratívnych poplatkov. Hovoril som o administratívnej zložitosti, to je prekážka, ktorú treba odstrániť a Hovorili ste aj o rozpočte. A preto navrhujem transfer. z klastra pre zdravie inde. Ide o to zvýšiť rozpočet pre zdravie. Všetci sa zhodneme na tom, že to nestačí. Navrhujem dve riešenia. Čiže zvýšiť prostriedky toho klastra, ale potom treba zvýšiť aj prostriedky pre program. A to je možno to ľahšie a nebude o tom rozhodovať náš výbor. Treba o tom hovoriť aj s Európskou komisiou, pretože ide o výrazné navýšenie. Treba potom odstrániť, zrušiť iné programy, alebo je tu iné riešenie nechá trošku väčší priestor pre misie a tie naozaj e, zdravotné projekty a presunúť financovanie takýchto projektov pre zdravie, e, ktoré obsahujú aj takú digitálnu zložku na iné miesto. O tom sa ešte ale dá diskutovať zistiť, či to môže nejak narušiť účinnosť. Uh, a napokon chcem ešte raz poďakovať Európskej komisii za všetky technické informácie, ktoré nám poskytla. Budeme mať dnes technické stretnutie a budeme naďalej v kontakte. Poznamenal som si niektoré pripomienky, ktoré sú veľmi slušné, áno, máte pravdu. Niektoré z pozmeňovacích návrhov idú do príliš veľkých e, detajlov a zrejme VTO tiež nie je najlepšia myšlienka, aby sme to dali do legislatívneho textu. Súhlasím s tým. Chcem nastojiť na tom, že jasne, aby sme uvádzali rakovinu a tiež pediatrickú, detskú detské ekologické ochorenie, kde, čo nemusí byť samozrejme nevyhnutne záväzné, pretože chápem, že je dôležité s príslušnými stranami hovoriť o tom, ale keď nebudeme špecificky a nepôjdeme do detajlov, keďže to nie je možné v legislatívnom texte, ale niektoré priority by možno mohli byť prebraté, prediskutované a rozhodnuté v Európskom parlamente a pokiaľ členské štáty to akceptujú, tak to bude politický signál programu. Ďakujem ešte raz veľmi pekne i vám, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne, pán Busová. Takže termín pre pozmeňovacie návrhy 5. september a hlasovanie v Envy bude 10. respektíve 11. oktobra. A posledný bod nášho programu je Komplexná európska priemyselná politika o umelej inteligencii a robotike. Budeme diskutovať o návrhu stanoviska. Spravodajca pán Pieka. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. Samozrejme, tento dokument sa týka skutočne európskej politiky ekonomickej, ale v tomto dokumente je vlastne veľmi ťažko hovoriť len o aspektoch a umelej inteligencie a nehovoriť e, takisto o celom sektore e, zdravotnej starostlivosti. Umelá inteligencia v tomto sektore e, je revolúcia. Je to revolúcia v technológiách, v ekonomike, v spoločných, v spoločných aspektoch a takisto, čo sa týka etiky pretože táto, eh, nie, teda nie je to len otázka Európy, ale celého sveta. Dnes vieme, že Európa je Ehm, e, Európa musí pripraviť príslušné dokumenty, ktoré by ehm, načrtli smery, akými sa budú riešiť, e, akými sa budú riešiť previazania umelej inteligencie a ostatných technológií v zdravotnej starostlivosti, v zdravotných programoch alebo v rozvoji rôznych e, vedných oblastí pri nových liečivách a tak ďalej a tak ďalej. My vieme, že robotika a umelá inteligencia v chirurgii a ich presnosť je všeobecne používaná, je jedným z najlepších riešení, ktoré sa mohlo uplatniť. Samozrejme, tieto technológie sa začali rozvíjať pod novými, eh, z nový, na nových platformách a novým, novou platformou. Medzi nimi je takisto starostlivosť týkajúce sa eh, o neplnoletých, eh, pardon, osôb, ktoré nie sú s nesvojprávnymi osobami, e, pre všetkým, čo sa týka ich veku. Je potrebné e, si povedať, ako regulovať napríklad autonómneho robota, ktorý by sa e, o takúto nesvojprávnu osobu staral v, s tým, že by splňal pokyny ošetrujúceho lekára. Ja neviem, či tak takáto inteligencia budú, či táto umelá inteligencia vôbec bude mať nejakú empatiu, či vôbec e, sa to presadí. Je potrebné však v súvislosti s tým uh, uh, urobiť určité rozhodnutia. Tieto e, rozhodnutia, tieto opatrenia, je to teda buď prozba alebo aj výzva pre Európsku komisiu, vytvoriť, e, vytvoriť e, istý plán, strategický plán. To nie je plán na dnes a plán na zajtra, ale je to vlastne plán súvisiaci s rozvojom umelej inteligencie, ktorá ide milovými krokmi. A už dnes vidíme, že môžu jazdiť auta bez, bez šoférov. Testuje sa takisto verejná komunikácia, ktorá e, nebude mať e, ľudský aspekt a ktorá bude e, riadená umelou inteligenciou. A v súvislosti s tým sa musíme skutočne týmto procesom precízne zaoberať. A dynamika toho rozvoja bude určite mať vplyv na Eh, obligatorné právne predpisy, predpisy v Európskej únie. A nedávno sme mali dokument, ktorý sa týka eh, práve eh, medicínskych zariadení, či um, sa môžu roboty používať v medicíne, či robotika ako ošet, robot ako ošetrovateľ môže byť používaný v nejakom medicíne medicínskom zariadení. Ale samozrejme tieto predpisy, tieto, tieto ustanovenia nie sú dokonalé, pretože sa prijímali len nedávno a musíme si ale povedať, či to bude e, odpovedať takisto tomu, čo si o tej robotike a umelej inteligencie sľubujeme. Samozrejme, um, experti nám um, načrtnú, akým spôsobom by, sa mo- mohli, by sme sa mohli podujímať práve na takéto riešenia ale samozrejme musíme si povedať, že to bude rôzne, rôz, že to budú rôzni E, účastníci, ktorí sa budú e, na tom zúčastňovať, to nielen e, bionici, nielen inžinieri, nielen bioenergetici a tak ďalej a tak ďalej, ale je potrebné, aby sme si uvedomili, že je potrebné vytvoriť istý finančný rámec, aby sa ten proces rozvoja umelej inteligencie predovšetkým v medicíne, aby nebol tento rozvoj chaotický, aby bol usporiadaný. Je takisto potrebné si povedať, že v rôznych médiách máme každú chvíľu nejaké procesy o e, lekárskych bondov, medicínskych e, Eh, medicínskych operáciách, napríklad eh, keď roboty operaj, operujú, eh, či pokiaľ bude niečo nepriateľné, či sa to má penalizovať, do akej miery sa to má penalizovať, do akej miery povoliť využitie takéto, využitie takéto umelej inteligencie. Takže toto sú všetko otázky, na ktoré si musíme odpovedať a boli by sme radi, keby Európska komisia vytvorila takýto strategický plán. Čo sa týka oceku 2, tu je, je tam chyba, eh, ale chyba eh, v preklade. Ehm, dúfam, že eh, sa toto opraví potom auto, automatickou opravou. Korektne. Ďakujem pekne. Spr- spra- Tieňu sa pán Mikolášik, nech sa páči. Uh, uh, uh thank... Ďakujem pani predsednička, Milí kolegovia, chcem pánu Piekovi poďakovať za návrh stanoviska k tejto téme, ktorá má exponenciálne rastúci význam. Musíme v každom prípade riešiť túto tému veľmi dôkladným spôsobom, e, keďže čelíme neustále rastúcemu množstvu nových prístrojov a umelej inteligencie v našich životoch. Je našou zodpovednosťou zabezpečiť dobrú spoločnosť správu dobre, na základe dobrejho legislatívneho rámca v spolupráci so všetkými relevantnými občanmi a zaangažovanými stranami. Živo si pamätám študijnú návštevu v nemocnici v Alste v belgickom meste pred niekoľkými rokmi, kde spolu s ďalšími kolegami sme mohli obdivovať eh, briliantnú prácu Da Vinci robotov v, pri chirurgickom zásahu, pri operácii. Robot pomáhal chirurgovi e, pri operácii. Toto v každom prípade sa týka e, iba špecifického množstva operácií a nie všetkých. Technologický pokrok a tieto výhody sú nespochybniteľné. Ako je to uvedené v tomto stanovisku, umelá inteligencia a robotika majú obrovský potenciál, najmä v oblasti zdravotníctva, ktorá je a zdravie je jedným z najcennejších hodnôt pre nás a spolu s spojením s pochranou potravín a životného prostredia. Preto spojenie umelej inteligencie, z robotiky, s expertízou môžu zlepšiť efektívnosť systémov zdravotníctva ako je ochranu životného prostredia a zabezpečenie potravinovej bezpečnosti. Plne, silne podporujem stratégiu komisie, ktorá bola odprezentovaná v apríli, ktorá načrtla európsky prístup e, pre posilnenie investícií zároveň so stanovením etických usmernení. E, podporujem vytvorenie Európskej aliancie umelej inteligencie, ktorá odprezentuje súbor etických usmernení do konca tohto roku, ktoré budú založené na eh, charte EU základných práv a bude ďalej stavať na práce Európskej eh, skupiny, etickej skupiny pre vedu a nové technológie. Ako je uvedené eh, v poslednom vyhlásení tejto Európskej skupiny, k umelej inteligencii, robot, politike a autonómnym systémom, je to otázka veľkej naliehavosti, aby sme e, v tejto debate zahrnuli morálnu zodpovednosť umelej inteligencie a tzv. autonómnej technológie, ktorá môže konať bez priamej kontroly ľudí čo môže slúžiť či už pre blaho ľudí, alebo môže i ľuďom ublížiť. A preto by som chcel vyzvať tento parlament, aby e, sa venovalo etike, slobode, rovnosti, spravodlivosti, solidarite, demokracii, právneho štátu a zodpovednosti, bezpečnosti, e, duševnej integrity, ochrane dát, súkromia a udržateľnosti. A dovolte mi konkrétne e, uviesť rastúce obavy, pokiaľ ide o autonómne roboty. Niektoré diskusie, dokonca aj tu v Európskom parlamente, sa pohrávajú s myšlienkou vytvoriť e, špecifický právny status pre autonómnych robotov. Vážení kolegovia, my sme tí prví, ktorí musia jasne povedať, že robot vždy bol a bude e, objekt, bude vec, to znamená zodpovednosť, je na človeku, či už výrobcovi alebo užívateľovi a prosím, nepadnime do pasce e, s cieľom, aby sme od ľudí oddelili od technologického pokroku. Som presvedčený o tom, že spoločne predložíme dobré etické i právne e, stratégie v oblasti umelej inteligencie a pričom EÚ bude lídrom. Teším sa na našu ďalšiu spoluprácu na tomto dokumente a že pripravíme dobré a konštruktívne pozmeňovacie návrhy k tomuto návrhu stanoviska. Ďakujem pani predsednička. Ďakujem pekne. Pani Gentile. Ďakujem. Pani eh, predsednička. Veľmi stručne Nebudem teraz opakovať argumenty, ktoré sú predložené, respektíve hodnotiť kvalitu textu, keďže súhlasím, ale rada by som, som len zdôraznila, ako dôležitá je táto diskusia, ktorú máme v tomto stanovisku sa pridáme k členským štátom a k bežným Európanom, európskym občanom, e, ktorí sa vyjadrujú a to nám umožní, aby sme sa uistili, že poskytneme vysoko kvalitnú odpoveď a teraz môžeme otvoriť nové oblasti udržateľnosti e, národných e, systémov zdravotníctva. rád by som povedal, že zača, začína fáza, kde sa počty zvyšujú a ľudia budú potrebovať špecifické liečby a technologické inovácie. Máme starnúce obyvateľstvo, Máme ľudí, ktorí trpia chronickými ochoreniami a existuje veľký dopyt, veľké požiadavky, ktoré sú kladené na zdravotnícke systémy. Všetky členské štáty trpia týmito problémami a preto potrebujeme technologické inovácie a potrebujeme to potrebujeme ich na to, aby eh, sme sa nimi zaoberali in, inteligentným spôsobom. Nemôžeme všetko jednoducho odovzdať a prenechať na technológiu, je dôležité ponechať eh, ľudí v tomto procese. Ľudské oko musí nad ním dohliadať. Existujú isté limity i napriek tomu, že to predstavuje obrovskú príležitosť. Takže našim cieľom je podporiť priemyselné systémy, ktoré majú príležitosti v súvislosti s týmito investíciami. Hovoríme i o pracovných príležitostiach pre ľudí, ktorí sú zruční v tejto oblasti, v oblasti zdravotných služieb, zberu údajov, prevencie, liečby. A majú riešenia Mám na mysli očkovanie a ďalej, ako nám zber dát umožňuje doladiť a nájsť správne politické riešenia, napríklad týkajúce sa starých ľudí a ľudí, ktorí žijú v marginalizovaných oblastiach. E, a musíme sa pozrieť zároveň i na otázku nakladov. Mne sa nepačí e, zmluvný prístup k tomuto. Musíme jednoducho sa ubezpečiť, že peniaze sa využijú e, čo najlepším spôsobom. Napríklad technologické inovácie a e, rola, akú môžu zohrávať pri prevencii. Pokiaľ ide o liečenie chronických ochorení, a musíme mať na pamäti nie len verejné výdavky, ale zároveň i environmentálne dopady v súvislosti so spaľovaním liekov. A teraz už máme i lieky, a nesmím zabúdať na to, že veľa občanov EÚ bude čoraz starších. Ďakujem pekne, pán Ek. Ďakujem pani predsednička. Vážené dámy a páni, samozrejme bez pochyby, že umelá inteligencia a robotika našu budúcnosť zmenia v mnohých oblastiach. Medicína, ekonomia, produkcie, priemyselná produkcia, takisto ošetrovateľstvo a možno aj vzdelávací sektor. Nasadenie umelej inteligencie bude musieť e, sa dotkne zrejme aj nášho etického zmýšľania a možno, že ho zmení Mm, môže to byť dobrá vec pre obyvateľstvo, pre nás. E, samozrejme, len vtedy, pokiaľ budeme s týmito technológiami zaobchádzať rozumne. Umelá inteligencia, robotika však e, budú e, spôsobovať aj kolaterálne kolaterálne dopady, tieto negatívne um, kolaterálne škody, pardon, tieto negatívne dopady samozrejme môžu spôsobiť, že uh, ich budeme musieť minimalizovať s odpovednou politikou. Um, táto nová technologická revolúcia um, bude um, v každom prípade technologická revolúcia. Musíme urobiť to najlepšie a vyťažiť to najlepšie z uh, robotiky a, a umelej inteligencie. Ja hovorím teraz o zákazaní eh, šírenia cielených eh, falošných informácií eh, v médiách, to sa dá urobiť takisto, porušovania súkromnej sféry, hovorím o cyberbezpečnosti a rizik ako prehlbovania sa priepasti medzi chudobnými a bohatými regiónmi na svete a o mnohom ďalšom veľmi prísne, prísna politická regulácia je podľa môjho názoru jedinou, eh, jedinou cestou, ako zabrániť excesom a kolaterálnym škodám eh, pretože existujúce zákony samozrejme ešte stále nie sú uspôsobené na možnosti, ktoré ponúka umelá inteligencia. Tieto musíme upraviť. Veľmi sa teším samozrejme na spoluprácu s mojimi kolegyňami a kolegami práve pri tejto vysoko zaujímavej téme aj keď to samozrejme nie je, nie je ťažisková téma, ktorú za normálne okolnosti v tomto parlamente, na ktorých ja e, pracujem. Ďakujem veľmi pekne, hovorí pani predseda, predsednička, pán Lizoňo. Ďakujem, pani predsednička um, <coughs> oproti tomu, čo hovoril pán kolega, ja zastávam názor, že toto je kľúčová téma pre ďalšie rozpravy aj tu v tomto parlamente. Um, my zastupujeme eh, tu európskeho občana v tomto parlamente a um, sme zodpovední takisto aj za rozvoj obcí a miest, v ktorých naši občania žijú a pre nich je táto technológia veľmi dôležitá. My chceme zlepšiť životné, život, ich ehm, eh, životné prostredie, my chceme, aby eh, sme vytvorili silnejšiu konvergenciu na európske, v európskej oblasti, chceme rovnosť šancí, Eh, môžeme rôznych občanov priblížiť k sebe, teda občanov rôznych krajín, krajín a môžeme vytvoriť takisto model digitálnej ekonomie, ktorá bude odpovedať našim európskym hodnotám. A samozrejme my môžeme si eh, stanoviť eh, E, sociálne, e, etické a ekonomické elementy, ktoré budú rovnaké v rámci celej Európskej únie. Ja som sa prihlásila o slovo preto, lebo som zástupcom digitálnej Európy a 9,2 miliard investícií, ktoré sa predpokladajú do 2,5 miliardy na túto tému umelá inteligencia. My sa s tým musíme teraz vysporiadať, pretože tento aspekt je pre Európu a jeho občanov, a jej občanov, pardon, veľmi dôležitý, takže musíme uh, Eh, na tom veľmi koncentrovane a efektívne pracovať. Mali by sme využiť tú príležitosť, ktorú máme, aby sme vytvárali politiku prepojenú s digitálnou Európou a s ďalšími eh, viacerými prídavnými fondami, tak aby sme eh, týmto umožnili ehm, umožnili hladšiu, hladší štart práve pre program Horizon Eh, Európa. Eh, ďakujem. Ďalšie prihlásenie do diskusie, pokiaľ nie, pán Hekela. Áno, srdečná vďaka. Ja som vedúci uh, oddelenia pre robotiku a umelú inteligenciu v komisii. Ja sa vám chcem poďakovať, chcem sa poďakovať Európskemu parlamentu a e, vášmu výboru za vaše stanovisko. My sme mali mnohé veľmi dôležité aspekty, o ktorých sme hovorili a venovali sme sa zodpovedaniu mnohých otázok, ktoré majú aj pre komisiu veľký význam a ktoré je potrebné zodpovedať. Mnohé z tých aspektov projektov, o, ktorom, o ktorých sa v tej správe hovorí, um, sú v súlade s náhľadmi komisie a je to vlastne rozvoj umelej inteligencie v Európe a komisia vlastne mm, odsúhlasila nový program v tomto roku. Jeden príklad, potreba fin, dodatočných financií pre túto technológiu. Tu sa už, ho, o tom už hovorili moji predrečníci. Znamenalo by to, že je to technológia budúcnosti, ktorá bude mať veľký dopad na našu prácu, na náš život a na všetky aspekty nášho života. Musíme sa vysporiadať s právnymi a ekonomickými aspektami, ako je napríklad rúčenie a rozvoj týchto technológií a, a ich dopady na náš každodenný život. kľúčovým elementom pri E, tom východisku, z ktorého vychádzala komisia, je, e, za, je rozsiahlý, e, rozsiahla platforma. My chceme európske východisko, my chceme európske riešenie, ktoré bude vyzerať nejako, trochu inak ako riešenie v Ázii alebo riešenie v Spojených štátoch amerických. Preto je dôležité, aby sa Európa dohodla na tom, že sa aj tie netechnologické aspekty budú brať veľmi vážne. Táto iniciatíva sa týka teda nie nielen technologických elementov, ale aj dvoch tretín tých netechnologických aspektov. Uh, my sa pokuš, pokúšame skutočne eh, venovať aj eh, tomu ekonomickému a sociálnemu, tak tej košielke, ktorá sprevádza eh, rozvoj tejto technológie a zapracovať ju do tých strategických plánov. Chceme vytvoriť samozrejme dobré prostredie pre využívanie umelej inteligencie a toto sa, e, toto sa, o tomto sa hovorilo už v tom prebiehajúcom programe Horizon 2020, ale v horizonte e, Európa, digitálna Európa, tam sa to ešte viacej posilní a tieto európske rámcové podmienky pre umelú inteligenciu sa tam e, budú uvádzať ešte expressis verbis a posilní chceme posilniť ich úlohu a tú koncentráciu sa na nich a chceme vytvoriť napríklad e, knižnicu s, s algoritmami, medzi iným. My e, chceme vytvoriť teda náš, naše európske prostredie pre umelú inteligenciu a chceme posilniť naše hodnoty. Zároveň však je pre nás veľmi dôležité, aby sme ten ďalší rozvoj, e, aby sme sa podielali na ďalšom rozvoje týchto technológií, musíme e, rešpektovať ich rozvoj a musíme preveriť, či tá dnešná legislatíva, ktorá pre takéto technológie existuje, je ešte účelná, alebo či sa prípadne e, nemá prepracovať čo sa tohto týka, e, budeme jasne sledovať, ako sa tie technológie budú e, vyvíjať, budeme sledovať teda v každom prípade ich cestu a budeme prípadne navrhovať, navrhovať zmenu legislatívy. V každom prípade chceme nasadzovať takúto technológiu v tých oblastiach, ktoré by boli na užitok našim občanom. E, jednotlivé programy sa budú v tejto oblasti realizovať, pra, predovšetkým čo sa týka umelej inteligencie a právne aspekty a právne dopady. Tu, máme, tu sme zriadili, tu sme zriadili e, práv, skupinu, ktorá sa bude venovať aj etickým aspektom e, tohto strategického plánu a samozrejme investície. Prvý návrh by mal byť k dispozícii ku koncu roku vzduchu a e, celá táto skupina expertov e, sa skládá z 52 členov, sú tu zástupcovia priemyslu, zástupcovia výskumu. Máme tu rôzne oblasti, ktoré sa práve v tejto skupine expertov na vysokej úrovni e, riešia. Máme tu tzv. AI e-learns, a máme tu tzv. alianciu pre umelú inteligenciu. E, je to diskusné fórum pre najrôznejšie, najrôznejších zástupcov záujmov, pre najrôznejšie e, názory a e, celá tá in aliancia slúži ako fórum na výmenu skúseností a názorov. Toto fórum vytvára potom odporúčania pre, e, pre skupinu vysokopostavených expertov. V my takisto chceme e, uvieť, že bude veľmi rozsiahla správa na otázky ručenia e, pri používaní umelej inteligencie táto správa by sa mala predkladať potom niekedy v polovici budúceho roku. Takže to sú veľmi konkrétne opatrenia, ktoré by mali poslúžiť tomu, aby sa skutočne presadil Európs, aby sa presadil európsky prístup k umelej inteligencie, ktorá by bola na úžitok všetkým. A my sa chceme venovať aj tomu, čo sa práve hovorilo v diskusii, tak aby to e, Samozrejme, e, komisia zohľadnila, aby sa o tom aj rozhodla a teda ide o to, aby sme hovorili veľmi, o veľmi zodpovednom prístupe e, k umelej inteligencii, e, koncentrujúcej sa na človeka, aby E, to nebolo len zo strany našich občanov, ale pre všetkým mm. zo strany podnikateľov. E, musia si byť vedomí rizik tejto technológie, musia brať obavy našich občanov vážne a Um, my samozrejme nechceme e, tieto technológie nejakým spôsobom uh, poškodzovať, ale potrebujeme zase istú mieru bezpečnosti a keď pokiaľ budeme um, tú inteligenciu a novodobé technológie vyvíjať pre užitok našich občanov, myslím si, že budeme na tej správnej a bezpečnej e, ceste. Dovolte mi záverom venovať sa ešte jednému aspektu. Členské štáty sa e, sa animovali k vytvoreniu koordinovaného plánu e, a odvolávali sa na prehlásenie E, ktoré e, podpísalo najskôr 24 členských štátov plus Norsko. Momentálne už sú signátári všetky členské štáty Európskej únie a my e, chcem, chcem teda, pardon, ešte raz povedať, že máme skutočne širokú podporu zo strany členských štátov, ktoré majú takisto záujem na pre, o preverenie e, celej tej tematiky, predovšetkým využitie umelej inteligencie v oblasti zdravotníctva a e, tu sa samozrejme musíme vysporiadať e, s právnymi a etickými aspektami. Pán Bieka, nech sa páči záverom. Pani predsednička, veľmi stručne ďakujem veľmi pekne mojim kolegom za vyjadrenie sa k tejto správe. Ja samozrejme viem, že tá správa je e, krátka, ale takú máme procedúru. Chcem sa poďakovať takisto e, komisii e, za to, že iniciovala diskusiu o tých zmenách, ktoré môže tak použitie umelej inteligencie vyvolať, ale Vieme, že všetky oblasti sú, eh, sú dôležité, ale oblasti zdravotníctva, medicínska oblasti je vlastne jeden z najdôležitejších, pretože to je vlastne veľmi intimné. Je to eh, priamy, má priamy dopad na náš eh, život. Samozrejme, ako obyvateľ Európskej únie, ako občan Európskej únie mám samozrejme isté obavy. Um, vieme, že máme exkluzívne centra pre, pre pre um, nové technológie a, in, a inovácie. Myslím si, že tento uh, rozvoj a táto cesta sa nedá zastaviť a vieme, že sa proste tá umelá inteligencia bude používať aj v týchto veľmi intimných e, aspektoch a súčastiach nášho života, ale dúfam, že sa bude používať s, roz, s rozumom. Ďakujem veľmi pekne. Hovorí pani predsednička, máme e, lehotu pre podávanie pozmeňovacích e, návrhov do 6. septembra a hlasovať sa bude potom v novembri Takže budúce zasadnutie v Štrásburgu trinásteho deviaty.